På jämställdhetsutskottets vägnar så vill jag... Mene výboru pre ženské práva a rodovú rovnosť vás sem všetkých privítať dnes popoludní na verejnom vypočutí o matkách samoživiteľkách. Som naozaj veľmi rada, že tu môžem privítať tak veľa kolegov a účastníkov dnes popoludní. Takisto som veľmi šťastná, že môžem privítať aj pozvaných odborníkov. Naši odborníci majú obrovské skúsenosti a znalosti v tejto oblasti. Takisto som veľmi rada, že tu môžem privítať aj predstaviteľa Európskej komisie, pani Paraskevas, z Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť. A dnešné vypočutie o situácii matiek samoživiteľiek, je dôležité pre prácu, ktorú uskutočníme v našom výbore. Výbor sa snažil vypracovať správ z vlastnej iniciatívy o tejto téme a preto e, to bude veľmi dôležité, keďže pripravíme veľmi dôležitý dokument. Som naozaj rada, že tu môžem predstaviť pani Materu, našu spravodajkyňu z výboru. Preukázala obrovskú zaangažovanosť tejto oblasti. Dnes popoludní budeme mať program rozdelený na dve panelové diskusie. Prvá časť sa týka novej rodinnej situácie a nových úloh a víziev, ktorým čelia domácnosti, kde žije neúplná rodina bez otca. No a v druhej časti budeme hovoriť o stratégiách na podporu matiek samoživiteľiek. Naša spoločnosť sa mení. Preto sa menia aj rodiny. A pritom je dôležité mať na pamäti, že sa musíme pozrieť na zmeny, ku ktorým dochádza v spoločnosti. Musíme takisto nájsť najlepšie riešenia. aby sme zmenili situáciu v spoločnosti. Musíme predsa zohľadniť novorodinnú situáciu v našej spoločnosti. Na úvod by som chcela povedať, že stále rastie počet matiek samoživiteľiek spoločnosti. Je však ale dôležité mať na pamäti, že vždy boli neúplné rodiny, kde matky sa sami starali o deti. Ja sama som vyrastala s piatimi súrodencami v rodine bez otca. Ale môj otec e, zomrel veľmi mladý, keď sme boli ešte malé deti. A preto bola naša rodina neúplná. Môžem teda hovoriť z vlastnej skúsenosti. Moja mama bola veľmi úspešná, vychovala sama 6 detí. A urobila z nich občanov platných spoločností. A to sa deje v rôznych krajinách z rôznych dôvodov. A nech už sú tie dôvody akokoľvek, stáva sa, že jeden z rodičov musí vychovávať deti sám. Neznamená to ale, že musíme nájsť eh, riešenie pre každú takúto rodinu, pretože takáto rodina nie je vždy problematická. Videli sme mnohé príklady ako aj jeden rodič vie úspešne vychovať svoje deti. No napriek tomu spoločnosť musí poskytovať pomoc tým, ktorí ju potrebujú. To bol stručný úvod k tomu, čo dúfam, že bude veľmi zaujímavé popoludne. A popoludní už budeme mať viac vedomostí po všetkých príspevkoch a dúfam, že spolu budeme hľadať riešenia, aby sme zlepšili situáciu takýchto rodín mnohé rodiny potrebujú zlepšiť svoju situáciu. Takže ešte raz eh, vás tu srdečne vítam. Som šťastná, že môžem teraz odovzdať eh, slovo pani Matere. Uvedie jednotlivé témy, o ktorých budeme dnes popoludne hovoriť. Takže nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V prvom rade by som vás aj ja chcela privítať. Chcela by som privítať e, rečníkov, poslancov a všetkých hostí. A dnes budeme hovoriť o matkách samoživiteľkách. Toto je stará téma ale dnes, viac než kedykoľvek predtým, musíme o tejto téme hovoriť. Dnes tu máme všetkých e, odborníkov a musíme nájsť konkrétne riešenie a to čo najskôr. To je veľmi dôležité pre výbor pre ženské práva v parlamente. Je dôležité, aby sme sa touto tému začali čo najskôr zaoberať. Štatistické údaje sú alarmujúce. Stačí sa na ne pozrieť. V posledných mesiacoch exponenciálne narastal počet e, matiek samoživiteľov, ktoré žijú v chudobe. Znamená to, že ženy čelia chudobe aj z toho dôvodu, že nemajú muža v rodine. To znamená, že chudoba sa stáva ďalším prvkom E, v rodovej diskriminácii. Ženy sú viac vystavené chudobe ako muži. Tieto výsledky nám priniesli štatistické údaje a potvrdzuje to aj vzťah medzi štatistickými údajmi, ktoré e, sme dostali o deťoch. Počet týchto žien rastie nielen v Európe, ale aj na celom svete a rastie exponenciálne. Európsky parlament musí čo najskôr zaujať stanovisko. Musíme okamžite konať. A preto, ako povedala naša predsednička pani Svensson, sme sa tu dnes zišli, aby sme si vypočuli odborníkov. Zišli sme sa tu, aby sme začali pracovať na správe. A je to pre mňa veľká čest byť spravodajkyňou tejto správy. Nechcem o tom príliš dlho hovoriť a ako talianka samozrejme by som mohla veľmi dlho rozprávať, ale v parlamente som sa naučila, že musím hovoriť veľmi presne a stručne a musím okamžite prejsť k jadru veci, aby som sa vyjadrila čo najúčinnejšie. A my ženy vieme veľmi dobre, aké je dôležité, aby sme boli efektívne a konkrétne. Chcem vám teda predstaviť odborníkov z prvého panelu. E, prvý panel bude skúmať nový model rodiny a úlohy a výzvy, ktorým čelia matky samoživiteľky. Máme tu profesorku Trifilety, ktorá je profesorkou sociológie rodiny a sociálnej politiky na univerzite vo Florencii. A potom je tu doktor Ali Branti, E, ktorá sa zase zaoberá týmito záležitosťami v Grécku. Takže najprv vám predstavím profesorku Rozanu Trifaletti, ktorá je profesorkou sociológia rodinnej politiky vo Florencii. Napísala mnoho publikácií na túto tému. E, predovšetkým na tému problémov, ktorým čelia a matky samoživateľky. E, chcela by som vás poprosiť, aby ste sa držali 15 minút e, vo svojich prezentáciách. Ďakujem. Uh, v prvom rade e, sa ospravedlňujem že nebudem hovoriť anglicky, pretože viem slabšie vyjadrovať v mojom rodnom jazyku. Chcela by som teraz predstaviť problémy, ktorým čelia matky samoživiteľky. Tak ako predsednička. A ja mám pocit, že sa ma to osobne týka, pretože aj ja som uh, matka samožívateľka. Rozviedla som sa a následne som žila v chudobe. Ako akademička sa vám musím ospravedlniť, ale začnem eh, tým, že sa pozriem na skôr teoretické aspekty a obmedzenia, ktoré máme v znalostiach o tejto veci. Chcela by som sa zamerať na to, že by sme sa nemali iba slepo spoliehať na štatistické údaje, pretože niekedy štatistické údaje opisujú nie príliš spolahlivé situácia neprinášajú vždy so, e, podahlivé výsledky, ale ja som možno zaujata, pretože som sociologička a posledných 15 rokov sa venujem tejto téme. Používam predovšetkým kvalitatívne sociologické nástroje. A myslím si, že takýto výskum je o mnoho presvedčivejší a o mnoho lepší, než len čisté čísla a štatistické údaje, e, pretože tieto čísla treba uviezť do kontextu a treba ich ďalej analyzovať. Pokiaľ ide o definíciu e, slobodnej matky alebo matky samoživiteľky, v rôznych krajinách e, sa to zvykne vnímať inak. Je pravda, že stále narastá počet matiek samoživiteľiek, ale existujú rôzne druhy situácií v rôznych krajinách. Ja sa vo svojej prezentácii zameriam na tieto rôzne situácie a preskúmam rôzne aspekty. Chcela by som však aj povedať niečo o tom, aké je prepojenie medzi neúplnou rodinou a chudobou a vylúčením zo spoločnosti. Rodina, v ktorej iba jeden rodič je zraniteľnejšia ako rodina, v ktorej sú obaja rodičia. A nehovorím tu iba o chudobe, hovorím aj o iných eh, aspektoch života. No a na záver Eh, poviem niečo o štúdii, ktorú sme robili o sociálnych problémoch neúplných rodín v roku 2006. Bola to štúdia, ktorá sa robila vo viacerých krajinách a túto štúdiu eh, robil generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť. Na základe týchto skúseností si myslím, že môžem povedať niečo o tom, ako sa menia rodinné politiky v rôznych krajinách Európskej únie. Uh, No a potom prídem s niekoľkými odporúčaniami pre smerovanie politiky. V prvom rade by som chcela povedať niečo o tom, prečo je také ťažké nájsť to prepojenie medzi situáciou rodiny a chudobou. V prvom rade musíme vedieť, že údaje z Eurostatu ukazujú nejakú konvergenciu, ale neopisujú tento jav vzhľadom na presnú situáciu rodiny. Zrejme to závisí od modelu rodín v jednotlivých krajinách. Máte krajiny, kde je klasický model rodiny s dvoma rodičmi, kde otec je živiteľom. Existujú e, rôzne formy rodín a v podstate každý typ rodiny by mal byť považovaný za normálny, ak sa bežne vyskytuje, ale nie je to všade tak. Vidíme, že sa to odráža v mnohých oblastiach. Napríklad írska ústava ešte vždy obsahuje článok, ktorý stanovuje, že ženy by nemali hrať určité úlohy e, v rodine alebo nemali postupovať určité spôsoby liečby. To platí aj v Taliansku. Mali by sme sa snažiť prekonať tieto e, stereotypy. Potom tu máme ďalší problém, ako je rozvodovosť a počet detí, e, ktoré sa rodia mimo manželstva. Toto sú javy, ktoré sa viac či menej vyskytujú v každej uh, krajine. V Európe po roku 2000 stúpli e, trojnásobne počty detí narodených mimo manželstva. Vo Francúzsku dokonca štvornásobne, vo Švédsku zažili tieto zmeny už v predchádzajúcich rokoch, pretože Švedsko považujeme za pokrokovejšiu krajinu v tomto ohľade. Potom tu musíme rozlišovať medzi rodičovstvom de jure, de jure a de facto. Ak sa pozrieme na rodinu v tomto zmysle, a keď sa nepozrieme iba na e, oficiálne štatistiky o uzavretých sobášoch alebo partnerstvách, zistíme, že tu máme o mnoho viac rodín, o mnoho viac typov rodín. Ehm, môžeme mať aj také rodiny, kde môže žena žijú spolu ako druh a družka a nie všade sa to registruje takýmto spôsobom, takže to nám skresľuje trošku naše stat- štatistiky. A pokiaľ ide o meranie e, týchto javov, úlohu tu ešte hraje vek dieťaťa, pretože v rôznych krajinách sa berie iný vek dieťaťa, napríklad v Taliansku. sa berú všetky deti do bez ohľadu na ich e, vek a často sú to už aj dospelé deti. A to potom ovplyvňuje výsledky, ktoré získame. Je pravda, že na európskej úrovni sa snažíme odstrániť tieto e, rozmanité spôsoby zberu údajov, ale zatiaľ máme iba Prvotné údaje, ktoré použijeme v našich dnešných prezentáciách. Snažíme sa spracovať už tie rôzne výsledky, ktoré máme, ale zatiaľ nemáme všetky výsledky k dispozícii. Sú tu teda rôzne spôsoby merania, okrem toho tu máme ešte aj demografické rozdiely. Napríklad Potrebujeme vedieť, či sa v nejakej krajine vyskytuje aj vysoký počet pôrodov medzi tínejdžerkami, pretože aj to má uh, veľký vplyv na štatistiky. Napríklad vo Velse a v Anglicku je veľký počet takýchto uh, dievčat, matiek, ktoré ešte nedosiahli dospelosť. A tu zase hovoríme o rôznych problémoch s veľmi malými deťmi. Avšak sa matky stali samoživiteľkami, e, pretože sú rozvedené. To znamená, že nejaký čas žili s otcom v rodine, tak e, deti majú iné skúsenosti z rodinného života. Ja netvrdím, že to spôsobuje nejaký problém, ale jednoducho je to ďalší eh, prvok v našich štatistikách. A všetko toto sú javy, ktoré eh, vedú k iným úrovňam chudoby neúplných eh, rodín. Napríklad v niektorých krajinách je veľmi vysoké percento rodičov samoživiteľov, napríklad Švédsko a a Norsko sú také krajiny, ale tieto krajiny zase nemajú až tak rozšírenú chudobu medzi týmito osamelými rodičmi, pretože tam majú veľmi dobré sociálne systémy, e, ktoré zmierňujú e, dôsledky toho, e, že rodina ostala neúplná. Ďalšou otázkou je sociálne vylúčenie a chudoba. Tu tiež treba zistiť, ako to súvisí, pretože osamelí rodičia sú viac ohrození chudobou ako rodičia, ktorí žijú v úplnej rodine. Kvalita života osamelých rodičov je o 11% nižšia ako kvalita života tradičných rodín. A, a 23 3% nižšia e, v rodinách, v porovnaní s rodinami, e, kde pracuje jeden rodič a o 27% nižšia v porovnaní s rodinami, kde pracujú obaj rodičia. Ale to sú údaje, ktoré sa líšia v jednotlivých krajinách, napríklad vo Francúzsku. Jedno z troch detí, ktoré žijú e, s osamelým rodičom, je ohrozené chudobou. A vo Veľkej Británii je to dokonca každé druhé dieťa. Ak sa teda pozrieme na túto záležitosť eh, z hľadiska chudoby detí, teda z pohľadu detí, eh, problém je ešte vypuklejší. A Keď porovnáme deti s dospelými. V 13 európskych krajinách sa robil výskum a po prvý raz sa zistilo, že nie je pravda, že osamelí rodičia keď je to otec, nie sú chudobní, pretože pred e, rokmi sa každý domnieval, že keď tým osamelým rodičom je otec, nie je chudobný. Ale nie je to celkom tak. Je viac Ehm, matiek samoživiteľiek ako otcov samoživiteľov, takže veľmi ťažko sa to meria a porovnáva. Ale v severských krajinách, kde je tento počet dosť veľký, ehm, vidíme, že aj otcovia samoživiteľia bývajú chudobnejší ako keby boli v úplnej rodine. Uh, Rodičia samoživitelia sa dostávajú do blúdneho kruhu, e, pretože sú chudobní, sú vylúčení zo spoločnosti, sú ďaleko od trhu práce a je pre nich veľmi ťažké získať prístup k vzdelávaniu. Toto platí predovšetkým pre mladé matky samoživiteľky. Je to teda veľmi zložitý aspekt tejto problematiky a keď si uvedomíme túto situáciu, tak ako som sa ju snažila zadefinovať, ktorá vychádza z takých tých eh, údajov a či sa v štatistikách, tak čo som sa ja vlastne naučila po všetky tieto roky môjho výskumu, ktorý som robila e, s takými hĺbkovými rozhovormi s, so slobodnými matkami, matkami, samoživiteľkami. Hlavná výhoda tohto môjho prístupu je, že e, analizujeme ten problém v tých definitívnych fázach a môžeme jasne aj demograficky opísať, ako e, toto ich postavenie vplýva na ich každodenný život. Vo všetkých krajinách, kde si spoločnosť jasne uvedomuje problematickú situáciu takýchto rodín s jedným rodičom, a tiež aj v tých krajinách, kde sa táto situácia vôbec eh, neanalizuje ani jasne mm, mm, nerozoberá v, napríklad v Stromorí alebo niekde inde, tak eh, je tam aj tak eh, vysoký počet takýchto rodín s jedným rodičom v sociálnom systéme. A mm, vďaka geografickým a demografickým rozhovorom môžeme skonštatovať fakt, na ktorý často zabudáme je, že fakt, že je otec alebo matka samoživiteľka, tak to je len jedna fáza e, života tohto človeka. Je to situácia, e, v ktorej sa e, niekto nachádza, ale v ktorej sa môže dostať. A nie je to niečo nevyhnutelné, alebo že sa z toho nedá dostať ako v minulosti. Eh, vplýva to samozrejme na eh, životy eh, žien aj mužov, ale aká je výhoda alebo aká je situácia? Aké sú výsledky z tých rozhovorov? Čo my vidíme, že vidíme veľmi rýchlo, aké sú možné riešenia alebo reakcie týchto samoživiteľiek a potom sa to používa aj v sociálnych politikách a používa sa to aj v tom pôsobení na tie najchudobnejšie rodiny, pretože práve tieto rodiny často nemajú prístup eh, k výdobytkom sociálnej politiky, pretože ani oficiálne predtým eh, nepracovali eh, takíto rodičia alebo matky, takže nemali možnosť získať určité daňové úľavy a podobne, pretože predtým nepracovali. A to e, tiež znamená okamžite, že e, ten problém, že do akej miery naša sociálna politika môže tento problém ovplyvniť a vyriešiť. A nesmieme zabúdať aj na to, že treba podporovať rôzne spontánne siete pomoci, ktoré vznikajú napríklad e, v Stredomorí, v Taliansku. Tam je to veľmi bežné a typické je to aj pre Grécko, Španielsko alebo Portugalsko. Často oficiálne máme dojem, že takýchto rodín je menej, nech, než skutočne ich je, pretože v týchto krajinách Stredomoria tieto matky samoživiteľky sú súčasťou takej širšej rodiny, takže sa do tej našej štatistiky ani nedostanú. A myslím si, že je ale potrebné tento jav zviditeľniť a pomáhať aj im. Ďalšia výhoda kvalitatívneho výskumu je, že konkrétne zistíme, aký je dopad našich sociálnych politik na tieto rodiny. Je potrebné, aby tie naše sociálne politiky reagovali na tie spontánne tendencie, napríklad na také tendencie, že aj tie matky samoživiteľky sa chcú stať súčasťou pracovného trhu. A môžeme si predstaviť aj to, že môžu existovať politiky, ktoré vôbec nereagujú na potreby e, takéhoto druhu rodín. A z toho kvalitatívneho výskumu tiež môžeme zistiť, že veľká časť, hlavne v krajinách na juhu Európy, skutočnosti sú rodiny, ktoré nemajú oficiálne prístup na pracovnom trhu a pracujú na čierno, napríklad v Taliansku alebo v Grécku. Tam je veľmi veľké percento, 25, možno až 30 percent e, z nášho HDP ide práve z takejto šedej ekonomiky, takže tu by tá intervencia tých sociálnych politík mala byť úplne iná. A ďalšia vec, ktorá jasne vyplýva z takéhoto výskumu je, že situácia rodičov, ktorí e, sami vychovávajú deti, je to aj problém, e, tam je ten problém zladenia, harmonizácie toho osobného a pracovného života. Aj to treba veľmi naliehavo riešiť práve z tohto dôvodu. A týka sa to teda veľkej časti tých eh, matiek samoživiteľiek, ktoré nie sú oficiálne na pracovnom trhu, pracujú na čierno a potom sa ani nemôžu zúčastňovať e, nejakého dodatočného vzdelávania, recyklácia a tak ďalej. Ale my keď chceme budovať tú vedomostnú spoločnosť, tak takéto niečo si nemôžeme dovoliť. Tiež som sa snažila spomenúť problémy, o ktorých vieme veľmi málo a ako by bolo potrebné urobiť potrebný dobrý sociologický výskum Európa si to určite môže dovoliť takýto sociologický výskum, aby sme mali obraz nielen o nejakej konkrétnej krajine, ale o všetkých európskych štátoch. Tento výskum by sa mal zamerať na to, prečo v niektorých krajinách je táto situácia lepšia, alebo prečo to tam funguje lepšie, aj tie sociálne politiky, pretože to musia byť také politiky, ktoré týmto osobám umožnia sa dostať z tejto situácie a dostať sa k práci. A to je to, čo by e, takéto ženy potrebovali. Eh, Teraz veľmi rýchlo urobím záver. Doplnila by som ešte niekoľko výsledkov výskumu v tých 13 krajinách. Mám pocit, že existuje určitá konvergencia sociálnych politík Zaznamenávame to v Európe, ale sú tu aj krajiny, ktoré e, riešia túto problematiku naliehavo. Matiek samoživiteľiek. A sú to krajiny, ktoré začali prispôsobovať ten welfare systém takýmto druhom rodín. Tým najjasnejším príkladom a možno aj symbolom je ten fakt, že keď sa chronologicky pozrieme na krajiny, ktoré takéto, takúto politiku robia, tak zistíme, že je to rovnaké poradie krajín ako tie, ktoré menili svoje sociálne zákony a predpisy smerom k takýmto rodinám samoživiteľom. A začali aj presne vytvárať opatrenia na konkrétne takýto druh rodín. či už ide o to, že ide o rozvedených rodičov alebo z iných dôvodov. Ide napríklad o opatrenia ktoré v mnohých krajinách sa snažia dať tú verejnú pomoc a táto verejná pomoc nejakým spôsobom nahrádza penzie alebo dôchodky takýmto e, rodičom, ktorí nemôžu prispievať v prípade, že boli teda rozvenení. Ďakujem pekne pani profesorka, hovorí pani Matera za váš vyjadrenia. I hneď dám slovo druhej expertke, pani doktorke Ali Brandy. Je to výskumná riaditeľka Výskumného centra sociálnych vied. Pani doktorka Ali Brandy je tiež členkou výskumného ústavu v rodových otázkach a zúčastnila sa a koordinovala veľa projektov gender mainstreaming, teda rodovej rovnosti a otázkach rodiny. A požiadam pani doktorku, aby, poprosil, aby som ju poprosila, aby rešpektovala aj rečnícky čas, lebo potom nebudeme mať možnosť dať slovo ďalším rečníkom na položenie otázok. Ďakujem pekne ja by som všetkým chcela poďakovať predsedničke, pani predsedničke aj členom výboru FAM za to, že ma pozvali na toto veľmi e, vážené verejné vypočutie. A keďže ja som už druhou ročničkou, tak e, mnohé e, veci už povedala pani predrečnička. Takže môže sa stať, že niektoré veci zopakujem. Since uh, the 60s, there has been many changes. Od 60. rokov došlo k veľkým zmenám vo vývine rodín a v tvorbe rodiny. A takisto, keďže sa z, síce zvyšoval počet sobášov, e, ale zároveň aj zvyšoval sa počet e, rozvodov a tým pádom sa vlastne znižuje priemerná veľkosť rodiny. Okrem toho sú tu aj rôzne alternatívne schémy rodiny, sú tu rôzne domácnosti s jedným živiteľom, s osamotnými rodičia, rekonštituované rodiny a podobne. Takisto aj manželský život je stále krehkejším a jednoducho e, zdá, že sociálne štruktúry klasické necelkom odolali e, výzvam nového veku. Tak e, keďže stále viac, viacej párov sa teda rozhodne pre určité, určité vzťah na dohodu a stále viac manželstiev sa rozpadáva. takže sa vlastne stále zostáva, že vlastne die, dieťa zostáva v rukách matky. Ďalšou dôležitou zmenou je zvýšenie počtov e, mimo manželských narodení. V roku 2009 asi 35 všetkých európskych detí sa narodilo mimo formálneho manželstva. Tak keď vidíte, aké je to číslo, tak môžete lepšie pochopiť, že E, čo to, že to je naozaj už veľký problém, respektíve to spada, prečo sú tieto problémy. Takisto sú veľké rozdiely aj celkovo na európskej úrovni. Ako bolo povedané napríklad v škandinávskych a severovských krajinách sú najvyššie e, miery asi 50 e, detí e, je vychovávaných mimo manželstva. V e, Strednej Európe je to od nejde okolo 40 ale novým javom je, že taktiež aj v juho v európskych krajinách dochádza k rastu týchto čísel. Ale napriek tomu číslo v Grécku zostáva naďalej veľmi nízke, tam je to len 7 detí. Um, samozrejme, že tie, sú tam určité sociálne predsudky pohľadu na nevydatú matku, tak toto stále ešte prespieva k tomu, že máme taký nízku, takú nízku mieru e, detí narodených mimo manželstva, len 7 čo sa týka problémov v definícii osamotených rodičov alebo osamotených rodičov, tu už povedala pani kolegyňa predo mnou, e, sú rôzne problémy, akým spôsobom merať e, osamého rodiča a akým spôsobom zadefinovať aj takúto domácnosť. V podstate väčšinou sa e, zameriava tá definícia na za, za, závislosť e, dieťaťa od rodičia, teda nezaopatrenosť dieťaťa voči rodičovi. A mm, je tu koncepcia, že musí byť teda jeden dospelý rodič a aspoň jedno závislé a nezaopatrené dieťa. A tá koncepcia závislosti je však takisto problémom tejto definície, pretože Eurostat považuje za závislé deti, ktoré sú vo veku do 16 rokov alebo 16 až 24 rokov, ak žijú v domácnosti s rodičmi, pričom e, jeden z e, rodičov je člen rodiny a je ekonomicky neaktívny. To znamená, že ešte sa vzdeláva takisto osamelí rodičia, ktorí majú e, dieťa, naďalej žijú zase ešte so svojimi vlastnými rodičmi. Teda ten osamelý rodič žije s rodičmi, to je situácia, ktorej často vidíme práve v juhoeurópskych štátoch a, a to predstavuje asi 2% e, predstavuje všetkých rodín. alebo aspoň 2 všetkých domácností obsahujú aspoň jedného e, samoživiteľa rodiča v rodine. Avšak e, čo sa týka podielu e, rodín v Európe, je to v priemere 13 všetkých domácností, ale percentá sa rôzne, napríklad 24 v Británii, v Estonsku 17 a 5 v Portugalsku a v Grécku um, ehm, väčšina Potom takisto máme um, zloženie týchto z jednorodičových alebo jednorodičových rodín. Vo 99% e, sa jedná o matky v Nemecku 96%, v Rakúsku 95%, v Grécku je to 91%, potom sú tu aj mm, mladšie matky, napríklad v Spojenom kráľovstve väčšinou matiek os- osamelých žije vo veku 30 až 39 rokov. Um, avšak v, v, v Spojenom kráľovstve v Írsku a na Malte sú tieto matky mladšie. E, takisto situácia je rôzna, niektoré sú rozvedené, niektoré sú um, separované. A v podstate z domácnosti kde s matkami, živiteľkami sú zraniteľné na rôzne sociálne, toči sú rôznym sociálnym otázkam. A takisto aj vidíte, že teda veci sa menia. Avšak tieto matky um, majú problémy teda so sociálnou starostlosťou alebo aj sociálnymi službami, pretože väčšinou oni majú zodpovednosť za rodinu a zároveň majú svoj vlastný pracovný život. To teda vedie k prís, často závisia tieto rodiny od príspevku toho, toho bývalého partnera alebo otca, avšak keďže tu nedostatok e, komparatívnej štúdie nám nemôžne mať e, pokrytie tohto problému po celej, v rámci celej Európy, ako už povedala aj predo mnou Rozana. Aj keď predstavujú tieto domácnosti s jedným e, rodičom, e, sú, ich počet teda neustále vzrastá v Európe. Často je tento model spájaný práve s chudobou a marginalizáciou. Mm, výskum poukázal, že chudoba týchto matiek samoživiteľiek nie je len problém, že musia kombinovať e, svoju zamestnanosť, ale aj to, že otcovia nie sú schopní alebo neplatia výživné. To je stále rastúci problém, stále viac a viac eh, sa týchto matiek takisto ocitáva aj v nezamestnanosti. Ďalej, čo sa týka eh, miery chudoby, sú tu určité údaje, ktoré sa týkajú eh, z rodinného stavu deti, ktoré žijú v domácnosti s, s, s rodičom samoživiteľom, sú, majú vyššie riziko chudoby než eh, v porovnaní s deťmi, ktoré žijú v úplnej rodine. Európsky priemer je 34 detí, ktoré žijú v domácnostiach z, eh, sam, no, tí, čo sú teda v riziku chudoby v porovnaní so 14 detí, ktoré žijú v úplných rodinách. Ďalej, čísla v Británii sú veľmi vysoké, napríklad aj v eh, Luxembursku, a najvyššie číslo je na Malte. Proti tomu môžete vidieť, že v strednej a v severnej Európe tam sú tieto miery, teda miery rizika chudoby nižšie, pretože zrejme kvôli tomu, že tieto ženy žijú v určitých väčších rodinných zoskupeniach, Ehm, samozrejme, že sú rôzne e, riziká chudoby, ktoré závisia od rôznych e, faktorov, od zamestnanosti, či matka pracuje na plný väzok, na polovičný väzok, jej vek, čo a tak ďalej. Um, takisto avšak e, tí rodičia, ktorí nepracujú, to, tí predstavujú veľmi vysokú um, vysokú mieru chudoby alebo riziko chudoby. Ehm, čo sa týka odhadov za, tieto, za EU25, um, ten riziko chudoby bolo už asi 60 u samoživiteľov rodičov. preto existácia institucionálneho rámca, sociálne služby a sociálne dávky alebo rodičovský príspevok e, pre samoživiteľov rodičov sú veľmi dôležité pri ich e, boji s e, chudobou. Však táto téma sa často vyskytuje ako na okraji verejnej diskusie, aj keď je tu rastúci problém um, pretože jednoducho aj tak prieskum potvrdzuje, že problém je ako keby neviditeľný a je, alebo latentne predstavuje zdroj e, sociálneho vyčlenovania. A, ale však e, v posledných rokoch sa počet rodičov samoživiteľov zvyšuje a je potrebné že tieto skupiny potrebujú viac štátnej podpory. Stav e, blahobytu musí teda v našich krajinách slúži ako ako neaktuálny a teda statická koncepcia rodiny si už, už neplatí a je potrebné teda vypraviť nové schémy v živote života rodiny. Takisto mm, zodpoved- rodičovstvo je zodpovednosť oboch rodičov a to, že sam, matky samoživiteľky vlastne musia zabezpečiť deťom všetko a chodiť do práce, tak e, zvyšuje ich e, šancu e, dostať sa do chudoby. Priority by sa mali poskytovať eh, tým ťažkostiam, ktoré musia prekonávať každodenne eh, aj v práci, aj v domácnosti a je potrebné zabezpečiť eh, prístup k mm, predškolským zariadeniam, alebo že matky samoživiteľky by mali mať prioritu, takisto by bolo treba umožniť matkám, aby sa E, zúčastnení pracovného trhu alebo podporovať to, aby sa uchádzali o zamestnanie a nie, aby neboli neustále e, v závislosti od e, štátnych príspevkov a dávok. Problémy ďalej. Deti takisto prekonávajú množstvo problémov. ale rôzne politiky a rôzne opatrenia málo kedy pomáhajú túto situáciu uľahčiť alebo zlepšiť deťom. Samozrejme, že aj ekonomická kríza mala tiež zlý alebo negatívny dopad na sociálnu ochranu pretože e, systém sociálnej ochrany predstavuje úlohu akéhosi automatického stabilizátora, e, osobitne v tých najviac zraniteľných skupinám. E, čo sa týka ekonomickej krízy, očakáva sa, že sociálne výdavky porastú a v niektoré štáty ani nebudú schopné vyplácať takéto požiadavky alebo takéto nároky preto sa môže vyskytnúť situácia, že bude stále viac Um, občanov v, na hranici chudoby alebo v zraniteľnej situácii. Je treba vyriesť, vyriešiť tie najväčšie dilemy, eh, ktorým, ktorým čelí teda moderný štát. Um, sociálny štát. To znamená, že treba uznať aj ne, ne, neplatenú prácu starostlivosti žien a kombinovať platenú a neplatenú prácu. Ďakujem pekne pani doktorke a teraz by som dala slovo kolegom, členom tohto parlamentného výboru a pani Zita Kurmaj, ktorá je tieňovou spravodajkyňou za ECD. Nech sa páči. Uh, uh, Ďakujem veľmi pekne som si naozaj istá, že nám predstavíte veľmi jasné stanovisko a ako všetci vieme, potrebujeme ešte viac štatistických údajov, aby sme si mohli vytvoriť jasný obraz. Som naozaj veľmi vďačná kolegyni Barbare Matere, že vzala na seba túto správu. Myslím si, že situácia matiek samoživiteľiek je veľmi e, dôležitá, pretože odráža situáciu v štáte. Tie aspekty, ktoré sme si vypočuli, by správa mala zohľadniť. Stále viac rodičov vychováva deti o samote, ako vieme. To nezmeníme, pretože neexistuje nejaká politika, ktorá by prenikla ľuďom e, k srdciam a zmenila túto politiku. Ale deti všetky sú rovnocenné bez ohľadu na to, aké rodine žijú. A samozrejme sme počuli aj šokujúce číslo, že 37 e, detí sa rodí mimo manželstva, čo znamená, že je to dosť rozšírený jav. No a samozrejme je tu aj zodpovednosť voči druhým ktorá vytvára rodinu. Prečo osamotení rodičia potrebujú našu pozornosť? Je to preto, že čelia takým istým povinnostiam a zodpovednostiam ako rodičia, ktorí žijú v úplnej rodine. Som naozaj veľmi šťastná, že kolegyňa dala jasne najavo, že v časoch hospodárskej krízy je ich situácia ešte horšia. Tieto rodiny sú zraniteľnejšie než iné rodiny. Väčšina osamelých rodičov sú um, matky a je to viac ako 90 a rodiny s jedným rodičom sú viac ohrozené chudobou než úplné rodiny. Vidíme teda, že táto chudoba stále existuje bez ohľadu na to, či tým osamelým rodičom je matka alebo otec. Mali by sme ďalej analyzovať tieto údaje a dúfame, že v Európskej únii budeme mať viac eh, údajov k dispozícii. Takisto treba vidieť, že keď eh, ženy zostanú sami s dieťaťom, sú zvyčajne menej pripravené na náhlu hospodárskú nezávislosť eh, a finančnú nezávislosť než muži a ženy majú väčšie problémy nachádzať finančnú podporu. Tu je potom ten dvojnásobný boj, pretože e, sú zrazu osamelé, sú v ťažkej finančnej situácii, musia stále bojovať aj s povinnostiami, ktoré majú ako matky a navyše ešte majú problémy aj práci. Matky samoživateľky nemajú teda možnosť šetriť peniaze, keďže sú v takejto zložitej situácii. Niekde som dokonca čítala, že matky samoživiteľky majú aj horší zdravotný stav ako ženy žijúce v úplnej rodine. Možno je to pravda, ak áno, tak by sme sa mali pozrieť na to, čo sa dá s tým robiť. Takisto by sme mali analyzovať aj problémy, ktorým čelia tieto matky, najmä e, keď ide o e, zlúčenie rodinného a pracovného života. A vôbec, keď ide o prácu ako takú. Mali by sme sa aj venovať otázke nedostatku služieb, starostlivosti o, e, o domácnosť, o deti. A raz by sme mali konečne zdôrazniť aj E, dôležitosť služieb starostlivosti o dieťa, pretože e, ženy, samoživiteľky zúfalo potrebujú tieto služby. Mali by sme pospúcovať všetky programy a programy zamestnávateľov, ktoré e, pomáhajú vytvárať priaznivé podmienky pre matky samoživiteľky. Mali by sme takisto sa zamerať na túto zraniteľnú skupinu zvláštnou sociálnou politikou, pretože práve táto skupina žien je viac ohrozená chudobou. Mali by sme sa teda pozrieť na e, najlepšie postupy e, v celej Európe. No a nakoniec posledný bod, ktorý považujem za najdôležitejší. Videla som niekoľko údajov a tie mi ukázali, že riešenie krízy a skracovanie rozpočtov sa dotýka práve najviac matiek. Najvypuklejší je tento problém práve e, v Spojenom kráľovstve. Mali by sme prejaviť solidaritu, mali by sme žiadať vlády, aby zvážili záujmy týchto žien, keď e, budú pracovať na metodách, ako znížiť deficit rozpočtu. Nemalo by to byť znova tak, že najviac budú trpieť ženy naozaj som rada, že ešte neskôr budem sedieť s Barbarou a venovať sa týmto témom, ale chcela by som pripomenúť, že sme mali seminár o situácii osamelých rodičov v celej Európskej únii. A tam som sa dozvedela tiež zaujímavé fakty, dozvedela som sa, aké sú opatrenia na pomoc jednotlivým uh, domácnostiam. A aj tam sa už hovorilo o tom, že e, drvivá väčšina rodičov, samoživiteľov sú matky a tie majú problémy udržať si svoje pracovné miesto. Napríklad kolegyňa z Holandska povedala, že holandské matky samoživiteľky e, pracujú dlhšie, než boli zvyknuté. Pracujú aj viac, aby e, mohli poskytnúť deťom to, čo si zaslúžia. Samozrejme sú krajiny, ktoré majú opatrenia zamerané práve aj na takýchto rodičov, samoživiteľov, ale niekde zasa nie. Myslím si, že toto je naozaj problém, ktorý treba riešiť. Je to veľmi dobré, že ho máme na programe a som si istá, že tento výbor je v dobrých rukách, pretože naša mladá kolegyňa pripraví dobrú správu a samozrejme my sme jej tiež k dispozícii e, pri vypracovaní tejto e, správy, pretože som si istá a presvedčená o tom, že sme si všetci rovní, či už sme slobodní alebo e, slobodné alebo vydaté. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem hlavne za to, že ste zažlali veľa úspechov tejto pr- práci tomuto parlamentnému výboru. A teraz pani Jana Kutakis. A teraz za konzervatívcov, nech sa páči, máte slovo. Thank you, Chair. Um... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja teraz hovorím menej svojej skupiny. Uh, hoci je to veľmi zaujímavá téma a povedala by som, že téma, ktorá mi je blízka srdcu. Myslím si, že e, rodič môže byť osamelý rôznymi spôsobmi, ako sme už počuli. E, páčilo sa mi najmä to, e, že obaja rodičia používali výraz osamelý rodič, hoci 90% sú to ženy, ale aj stále viac mužov žije v neúplnej rodine. Takže je veľmi dobré, že tu berieme do úvahy aj mužov. Uh, ako sa už spomenulo, je tu eh, široká definícia toho, eh, čo je osamelý rodič, ako sa z neho stal osamelý rodič napríklad eh, rozvodom. Ako jedna z rečníčok povedala, manželstvo je veľmi krehké v dnešných časoch, dokonca niekde dokonca až staromodné. Takže máme tu rozvody, máme tu vdovy, vdovco, máme e, takisto slobodných e, rodičov, slobodné matky, slobodných otcov, ktorí nikdy neboli zosobášení. A možno tie údaje nebudú také silné, ako by mohli byť, pretože niekto, kto je na tom pomerne dobre a dostáva pomoc, alebo je napríklad vdova, dostáva vdovský dôchodok a to je predsa finančná pomoc a možno neupadne do tej chudoby tak ľahko ako žena, ktorá nedostáva nejakú takúto finančnú výpomoc. Mali by sme teda rôzne pristupovať k rôznym situáciám, v ktorých sa ľudia môžu nachádzať a mali by sme o tom vedieť, čo sa dá urobiť. Zatiaľ mnohí ľudia hovorili o finančnej pomoci. Áno, e, finančná pomoc je vždy dobrá. E, v Spojenom kráľovstve máme pomoc, ktorú ponúkame ľuďom, máme prídavky na deti, máme sociálnu podporu a tak ďalej. Nie som si taká istá, či by sme mali pripájať rozpočty e, podľa rodov, pretože keď hovoríme o rozpočtoch e, alebo ploška v rozpočte, tak vtedy hovoríme o postihnutých ľuďoch alebo o menšinách a nakoniec, keby sme si to takto rozdelili na všetky možné skupiny ľudí, tak by sme zistili, že len veľmi malý počet ľudí nespadá do žiadnej z takýchto skupín a pre každého by sme museli pripraviť potom nejakú takúto finančnú výpomoc. Mali by sme to lepšie analyzovať. Ja by som sa skôr vrátila k staromodnej fráze, ktorú e, spomíname stále viac v Spojenom kráľovstve. Náš premiér hovorí o veľkej spoločnosti. Je to tá veľká spoločnosť, ktorá sa stará o všetkých. Môžeme mať e, skupiny, ktoré majú rovnaké skúsenosti a ktoré budú e, pomáhať tým, ktorí sa ocitnú v podobnej situácii. V Grécku napríklad hovoria o vylúčení rodičov, samoživiteľov, keď ste vdova, tak samozrejme, že nie, alebo rozvedená, ale keď porodíte dieťa mimo manželstva, tak ste vylúčení zo spoločnosti. Ale chvala Bohu, v Anglicku e, nie sme takýto úzkoprsí. Takže aby som to e, zhrnula, samozrejme sú tu určité problémy. E, musíme sa pozrieť na tie ľahké problémy, ako sú tie finančné, ekonomické problémy, ale máme tu aj tie zložitejšie problémy, alebo tie nepriame problémy a to je postavenie ženy v spoločnosti. To je dieťa, ktoré sa tu vôbec nespomínalo. Čo sa stáva s deťmi, ktoré prídu z nestabilnej rodiny? Keď e, žena sama vychováva deti, tak e, nemá podporu celej rodiny a odrazí sa to aj na dieťati. Ja by som bola za to, aby si členské štáty zo sebou zobrali ten prístup veľkej spoločnosti, ktorá sa stará o každého. A členské štáty by mali pozbudzovať ľudí, aby spolupracovali, aby akceptovali situáciu osamelých rodičov a pomáhali im tam, kde je to len možné. Ďakujem pani Janesso a la Commissione Europea. Teraz dám slovo eh, predstaviteľovi Európskej komisie, pani Paraskeva z DG e, zamestnanosť, ale ešte jedna kolegyňa europoslankyňa chce vystúpiť, ospravedlňujem sa. Dobre, po tejto otázke. Dobre, tak najprv si ešte vypočujeme e, Európsku komisiu a potom dáme ešte ďalším kolegom možnosť, aby položili otázku. Ďakujem. So thank you e, for inviting the Commission to participate in this debate. Ďakujem za to, že ste pozvali aj komisiu, aby sa zúčastnila tejto rozpravy. Ja sa osobne takisto venujem otázkam rodičov už 16 rokov, osamelých rodičov teda. Najprv to bolo v rámci skupiny pre rodovú rovnosť a teraz asi 7 rokov sa venujeme sociálnej vyčlenovaniu a spolu s pani Trifilety sme pracovali na tejto téme osamotelých eh, rodičov. Chcela by som sa vrátiť eh, k niektorým z tém, ktoré tu boli spomenuté. Prvé by som chcela zdôrazniť eh, tému, čo vedie k tomu, eh, tomu samorodičovstvu. Teda aká je cesta k toho, že sa nejaký rodič stane samoživiteľom alebo osamelým rodičom je práve tým určujúcim spôsobom, ako sa potom na spoločnosť na toho rodiča díva. Potom ďalšia vec je, ktorá tu bola spomenutá a je stále viac a viac e, e, je jasné z výskumu, ktorý, pani, ktorý pripravila pani Trivilety, je, že Miera z pracovného zapojenia je veľmi rôznorodá, súvisí s tým, akú dostávam podporu od sociálneho štátu. Čiže sú niektoré štáty, kde je veľmi vysoká miera zamestnanosti žien, e, respektíve v južných štátoch je oveľa menšia podpora, alebo nie je skoro žiadna podpora na pomoc samoz, matkám samoživiteľkám v porovnaní so Severnou Európou. Potom tretia vec, na ktorú by som chcela poukázať, je, že e, model harmonizácie rodiny a práce je postavený na tom predpoklade, že sú tam dvaja, ktorí zarábajú domácnosti, dvaja rodičia a myslím si, že v tejto veci je treba urobiť veľa práce, aby sa vzala do úvahy aj táto nová situácia, kde sa zvyšuje stále počet domácností, kde je iba jeden rodič. Ďalšia, ďalší problém, ktorý s týmto súvisí, je to, že byť rodičom samoživiteľom by malo byť považované za prechodný stav v živote zotknutej osoby a preto by mal sociálny štát e, prispievať viac než v zvyčajnej situácii, aby týmto osobám pomohol, aby sa dostali von do situácie. Uvedla by som príklad takých iniciatív, ako napríklad toho, čo máme vo Francúzsku. Sú určité iniciatívy pre tých, ktorí sú na nezamestnaneckej podpore a nájdu si prácu a aby mohli zvládnuť tie náklady, ktoré od nich vyžaduje no, zamestnanie, napríklad na dopravu alebo na eh, starostlivosť o dieťa, tak dostávajú podporu a v tomto ohľade to by mohlo byť teda dobre pre každého rodiča, samoživiteľa, ktorý vlastne nastúpi do zamestnania. A v neposlednom rade by som tiež chcela sa dotknúť eh, niektorých postupov, ktoré sa teraz objavujú v nových krajinách. A to je eh, hľadiska rodičovskej podpory. Vzniká stále viac eh, skupín, ktoré vznikajú s tým cieľom, aby poskytli podporu rodičom. A samozrejme, že toto je iniciatíva ktorá by, ktorú by bolo treba podporovať. No už teraz, čo sa týka politiky, ako viete, od decembra 2010 máme platformu EÚ proti chudobe a sociálnemu vyčlenovaniu a v tomto kontexte máme dve priority, ehm, na báze ktorej by mali byť matky samoživiteľky vzané ako priorita do úvahy. Prvá vec je otázka chudoby detí. Základný spôsob, akým riešime otázku chudoby detí, je samozrejme podpora rodičov. V tom zmysle, že sa poskytuje zvýšená podpora, alebo by sa mala podpo- poskytovať rodičovi vyššia podpora, osobitne preto, že v niektorých krajinách e, sú nie, e, sam, rodičia samoživiteľia sú stigmatizovaní, zatiaľ čo keď máme univerzálne príjmy pre všetky deti, bez ohľadu na to, v akom stave e, právnom sa nachádzajú rodičia. To by bolo potom na prospech všetkým. Ďalej, ďalšia oblasť, do ktorej by sme mohli zasiahnuť, je prostredníctvom novej stratégie e, rodovej rovnosti. To pokrýva roky 2010 až 2015. Tam v rámci nerovného odmeňovania pohlaví by sme mohli považovať o tom, ako môžeme riešiť problém matiek samoživiteľiek. Um, pretože majú nedostatočný príjem, čo súvisí so všetkými tými problémami, ktoré e, zažívajú a už tu boli aj spomenuté. Takže to by bolo asi zatiaľ všetko a možno neskôr potom by som opäť vystúpila s určitými konkrétnymi návrhmi, ktoré za posledné roky sa objavili na rôznych e, fórach. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne Európskej komisii za jej vystúpenie aj príspevok a ešte sa k nej neskôr vrátime. A teraz dávame slovo na veľmi krátke vystúpenie, ak by tu boli aj nejaké otázky na expertky pani Thompson za e, socialistov a demokratov. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pre všetkým by som chcela poďakovať našim dvom e, rečníčkam za ich veľmi zaujímavé prezentácie. A ja takisto e, sa pripájam k tomu, že by som mohla byť expertná skupina Matiek samoživiteľnek z vlastnej skúsenosti sa mi páčilo sa mi to, čo ste hovorili o tom, že je potrebné urobiť viac e, e, štúdií. E, aj súhlasím s tým, čo ste povedali, že ten problém je oveľa komplexnejší. Aj jedna vec, určite ten jeden determinujúci faktor je, ako poznám do svojho života, keď tu porovnávame, je treba povedať, že koľko detí máte a keď poviete, že sú, kraj, že sú ženy na uh, severe aktívnejšie v práci než na južnej časti Európy, tak je to preto, že na severe majú väčšinou jedno dieťa a dolu majú aj viac, dva, dva viac. A by som povedala, že matka s jedným dieťaťom má väčšiu možnosť e, pre, väč, pre kariéru, než e, vydatá matka s manželom a troma deťmi, pretože nemá len tie tri deti, ale nemá len deti, ale ešte si musí plniť aj svoju povinnosť ako manželka takže veci sú veľmi zložité. Takže to súvisí tu s rôznymi faktormi, s vzdelávaním a podobne, takže toto všetko faktory vplývajú na to, ako, ako je vaša situácia alebo pozícia v spoločnosti. Jeden, prak, jeden praktickú skúsenosť, ktorú mám zo svojej vlastnej krajiny z Dánska, je, že teda aj to, čo som videla v iných európskych krajinách, príspevky, respektíve výživné od otcov E, nie je problémom medzi rodičmi, je to problém medzi štátom a otcom, čiže štát platí peniaze matke každý mesiac a potom otec musí platiť štátu. Ak otec nie je schopný platiť, potom je to medzi ním a štátom a ako náhle dostane job, potom si to štát môže odrátať z jeho príjmu a ja som videla v Portugalsku aj v e, iných krajinách matky nedostávali tieto peniaze a sú extrémne chudobné. A ja si myslím, že keby sme mali takúto legislatívu, Bolo tu spomenuté, že tu Británia a Irsko, a Malta majú vysokú mieru tehotnosti tínejdžerov. Tam nie je možnosť e, mať interrupciu. A prečo je to taký trend? Vidíme stále viac a viac príkladov um, tehotných um, ale zároveň za posledných 10-15 rokov sme zistili, že informácie o sexuálnom živote nemajú vysokú prioritu a v, preto sme pripravili program mladých matiek. To znamená, že keď, keď si matka, tak nemôžeš chodiť do školy a podobne. To je veľmi komplexný takisto problém, ten, tá, tá, to, toto tehotenstvo um, tínedžeriek, pretože je to veľmi zlý začiatok uh, v živote, pretože vidím, že tieto eh, dievčatá či ženy v 16 rokoch sú úplne neschopné starať sa o dieťa. Takže toto bola, bol môj malý príspevok. Ďakujem pekne, pani Thompson. A teraz nech sa páči pani Kosta. Ďakujem pekne aj spravodajkyni, aj vám, pani Matera, za to, že ste mi udelili slovo a že sa e, venujeme tejto otázke. Ja si myslím, že je tu veľa, veľa, veľa spoločných názorov a to nám pomôže umo- umožniť teda identifikovať lepšie tento fenomén. Ja si myslím, že môžeme z týchto bodov vychádzať, aby sme stanovili nejaké odporúčania pre EÚ. Ako niektoré kolegyne potrebova, povedali, potrebujeme lepšie štatistiky, hĺbkovejšie ankety, aj prierezovo, pretože dopad jednotlivých sociálnych politík E, by sa mal skontrolovať. Hovorili ste o rôznych e, e, rozdieloch v parametroch, či už ide o to, že či sú deti v niektorých krajinách ostávajú do veľmi vysokého veku v rodinách potom aj tie faktory sociálnej exklúzie, formálne, neformálne siete a tak ďalej. Takže tam potrebujeme oveľa hĺbkovejšie ankety, štatistiky a informácie, aby náš parlamentný výbor teda dal aj väčší podnet tomuto výskumu a aby sa viacej ľudí implikovalo do takéhoto výskumu. Ďalšia poznámka to je z toho analytického hľadiska, ale teraz k tomu politickému. Niektoré tie údaje, ktoré ste spomenuli, sú veľmi zaujímavé. Ja nechcem tu hovoriť, že sú tu nejaké dve Európy, ale existujú isté rozdiely medzi jednotlivými krajinami a možno niečo, čo špecificky platí pre ten fenomén slobodných mamičiek všetky e, tie situácie, ktoré sme zaznamenali, či už na severe alebo na juhu, na severe. E, E, mladé mamičky, ktoré sú ešte adolescentky, teda e, mladistvé a stávajú sa matkami, niekedy aj, teda aj mladí muži. A e, aby sme vyriešili tento problém mladistvých, ktorí majú deti, mladistvých rodičov, je tam problém s prerušením tehotenstva a tak ďalej, pretože v niektorých krajinách je možnosť interrupcií, ale napriek tomu je tam množstvo mladistvých matiek a um, myslím, že potrebujeme lepšiu informovanosť e, a nedávať len nejaké schematické odpovede na problém. Potom ďalšia otázka, ktorá sa tu zjavila. A to, čo vidíme, že aké máme viacej, čím ďalej, tým viacej slobodných matiek na severe a viacej rozvodov na juhu alebo oddelených e, životov. Ja žijem v Taliansku, my sme pracovali aj s týmito deťmi mimo manželstva a samozrejme aj tieto deti musia mať rovnaké práva ako deti kompletných rodín. Samozrejme, rodičia aj deti musia byť na rovnakej úrovni, musia mať rovnaké práva a potrebujeme všeobecný rovnaký prístup e, k tejto e, skupine spoločnosti, ale potrebujeme taký mix politik, ktoré budú brať do úvahy rôzne druhy rodín, e, či už ide o slobodných rodičov, slobodné matky a tak ďalej a tak ďalej. Ešte v druhom kole možno dostaneme ďalšie dodatočné informácie. Ten návrh pani Thompson bol podľa mňa tiež veľmi dôležité. Napríklad štát by mohol byť tým garantom v prípade rozvodu, pokiaľ ide o e, tie alimenty. Teda nielen vtedy, keď e, otec odmietne platiť tieto alimenty, ale aj vtedy, keď ich nemôže platiť, takže tam by mohol zasiahnuť štát a mali by sme nejakým spôsobom podporiť túto iniciatívu a štát by mohol zasiahnuť a povedať, že vzhľadom na situáciu v Európe Nehovorím o jedinom modeli, ale e, existuje viacero možností, ako e, zasiahnuť. Každý členský štát môže adaptovať túto pomoc e, svojim spôsobom, aby existoval akýsi mix spôsobov. Vieme, že v Južnej Európe existujú rôzne siete pomoci pre rodiny. A na sever sa viacej konsoliduje tá sociálna politika, takže mali by sme pouvažovať aj nad tým, čo povedala Európska komisia, využívať lepšie zdroje, ktoré už existujú, tie formálne, neformálne siete. A tie by tiež mali byť začlenené do systému, myslím na e, služby, na flexibilnú e, prácu, pracovný čas, uznanie špecifických dovoleniek pre takýchto ľudí, nejaké siete autopomoci, ak to môžeme tak nazvať, aj lebo aby sme dosiahli to, že táto situácia je skutočne dočasná a aby sa títo ľudia dostali z takejto závislosti ekonomickej. Na tomto všetkom samozrejme ja budem spolupracovať so spravodajkyňou, aby sme podporili aj posolstvo zo strany parlamentu. Pani Matera, podporím e, predrečníkov v tom, čo povedali. Teraz e, bohužiaľ máme maximálne 5 minút na odpovede. Nech sa páči, máte slovo. Bohužiaľ, za tých 5 minút je veľmi ťažké odpovedať na všetky otázky, ale budem sa snažiť. Rada by som upresnila niektoré veci, ktoré som možno povedala len tak zbežne, tie by som rozvinula. Predovšetkým sa tu znovu zjavuje ten návrh, ktorý sa tu už sformuloval, a síce, že Európa by sa mala postarať o to, že by určila nejaký smer týchto politík. Ale malo by sa brať do úvahy, že sú to situácie e, veľmi mladých žien, samoživiteľie, ktoré nemajú skúsenosť na pracovnom trhu a aj Otec je obvykle veľmi mladý a nemôže platiť alimenty. Potom si treba uvedomiť, že existujú aj veľké sociálne rizika, ktoré prichádzajú s tou transformáciou rodinných štruktúr. a nemôžeme stigmatizovať tieto nové formy e, rodín a možno by sme mohli byť aj radikálnejší a A e, štát by možno nemal byť len tým garantom toho, aby sa vyplácali alimenty a aby sa zabránilo chudobe e, tej matky samoživiteľky, ale myslím si, tak ako to funguje napríklad aj v tom britskom modeli, mala by byť tá možnosť nejakého odvolania Eh, od toho otca, ktorý neplatí, že by to napríklad vymahal ten štát. Ďalšia vec, ktorú by som rada zvoraznila, hoci som teda nemala som čas o tom detálnejšie hovoriť. Zdá sa mi, alebo mám pocit, že tie krajiny, ktoré poznali tieto problémy už skôr ako my, to sú krajiny, ktoré už teraz majú tie politiky koherentnejšie a významným aspektom je, že tie špecifické opatrenia zamerané na samoživiteľky a sú to komplexnejšie, koherentnejšie politiky, ktoré majú. A v krajinách Južnej Európy Aj tam samozrejme fungujú nejaké sociálne politiky, ako môže byť minimálna mzda, minimálny príjem per capita. A to neznamená, že by štát nezasahoval. Nie. Aj tu štát preberá na seba nejaké náklady v súvislosti s výchovou detí Ale to všetko je súčasťou vývoja toho európskeho sociálneho modelu a my musíme umožniť ľuďom, aby mali deti tak, ako si želajú, pretože je to dôležité aj pre pôrodnosť. A práve na juhu Európy e, obvykle takéto, takýto druh podpory chýbal, ale to sú všetko veci, o ktorých budeme musieť ešte hlbšie diskutovať a to z rôznych aspektov. Môžeme si predstaviť aj iný druh politík, ktoré nebudú štát vôbec nič štát, ale uznajú ten stav samoživiteľky a to môžu byť tie neformálne svojpomocné siete, alebo môže prísť také odporúčanie, aby sme zabezpečili v celej Európe e, prístup týmto samoživiteľkám k takýmto službám. Hoci matky samoživiteľky budú mať napríklad prioritu na to, aby mohli deti dať do škôlky alebo do jaslí, ale v mojej krajine, ak samoživiteľka chce o to požiadať, tak musí o to požiadať prostredníctvom sociálnej pracovničky, čo je tiež určitým spôsobom stigmatizovanie. A je tu aj tá veľká kultúrna záťaž a na základe toho treba koncipovať tie špecifické opatrenia. Ďakujem pekne, pani profesorka, za tento príspevok. A teraz dám slovo pani doktorke Alibranti, nech sa páči. Okay. Um τα προβλήματα όπως είδαμε και όπως τονίστηκαν από όλες τις ομιλήτριες. ďakujem. Všetci, ktorí vystúpili či už v paneli alebo e, členovia výboru FAM poukázali na množstvo problémov, a ktoré sa týkajú tak rodičov ako aj detí. Mm, vzhľadom na rodinnú situáciu matky alebo otca. Aj deti majú určité problémy a musíme sa pozerať samozrejme aj na prípad e, osamelého otca. Nemôžeme sa obmedzovať len na matky samoživiteľky. Existujú aj otcovia, e, ktorí sami e, sa starajú o svoje deti a v Švedsku napríklad počet takýchto rodín narastá podľa čísel, ktoré mám 26 takýchto e, rodín s jedným rodičom, tak ide o otca, ktorý sa stará o deti. Musíme teda myslieť na všetky tieto aspekty a ťažkosti v jednotlivých krajinách, aby sme e, diferencovane riešili tieto problémy. Tiež sa tu povedalo, že v Stredomorí napríklad e, tie rodinné vzťahy sa uchovali a teda, že je tam akási tá rodinná sieť, ktorá často e, môže nahradiť e, štát, ktorý nezasahuje, ale čím ďalej, tým viacej aj tieto rodinné vzťahy sa uvoľňujú a e, teda prechádza sa na ten istý druh individualizmu, takže hovorilo sa tiež o spoločnosti, ktorá by mohla nahradiť sociálny štát Neviem ale, či je to realizovateľné všade. Na, napríklad občianská spoločnosť e, môže byť veľkým príspevkom v mnohých oblastiach, ale nie práve v sociálnych politikách a v sociálnej ochrane práve v Stredomorí, pretože tam tá občianská spoločnosť nie je možno tak rozvinutá ako v iných krajinách. Takže treba e, zanalizovať všetky možnosti a všetky druhy um, situácií a teda rodín s jedným rodičom, či už ide o otca alebo o matku, aby sme diferencovane pristupovali e, k jednotlivým alebo k jednotlivým druhom prípadov, či už ide o slobodné ženy, slobodné matky alebo rozvedené a podobne. E, ten štatút rodiny jedného rodiča Môžete, e, tá situácia sa veľmi často mení, môžete byť, e, ja neviem, slobodná mani, mamička, neskôr budete mať druhá a podobne, takže sú to veľmi rozličné situácie a hovorilo sa tiež o, o tom, že je tu narastajúca tendencia e, materstiev u mladistvých, ale aj tu je obrovská zodpovednosť rodičov týchto mladistvých, ktorí musia dávať pozor. Predsa štát nemôže prebrať celú zodpovednosť. Je potrebné, aby rodičia e, mladistvých mamičiek, ale aj ich partneri prebrali e, zodpovednosť a aby tiež pomohli pri výchove dieťaťa. Potrebujeme globálnejší prístup aj e, od štátu, aj od občianskej spoločnosti a aj na európskej úrovni neexistujú politiky, ktoré by sa venovali len matkám, samoživiteľkám. Máme štúdie pre rodiny, kedy e, deti sú v nejakej krízovej situácii, ale nemáme konkrétne štúdie pre matky samoživiteľky. Pokiaľ ide o príspevky, máme určité druhy príspevkov v prípade, keď je otec vo väzení a nemôže platiť alimenty, ale nemáme skutočné opatrenia, ktoré by boli priamo zamerané na slobodné mamičky a matky samoživiteľky. Ďakujem pekne, pani profesorka. Teraz pristúpime k druhému panelu. Ideme do centra tejto témy teda slobodné mamičky, matky samoživiteľky. Ďakujem eh, expertkám, ktoré sedia po mojej lavici. A teraz by som pozvala eh, expertov eh, z druhého panela pani predsednička Svetového hnutia Matiek a tiež z asociácie slobodných matiek pani Dilibich. Všetci sme povedali, e, že e, tento prístup a táto problematika je veľmi aktuálna, že potrebuje ten celoeurópsky prístup, diferencovaný ale v jednotlivých členských štátoch. A my e, sa budeme snažiť teraz o taký spoločný prístup, a budeme sa snažiť dosiahnuť, aby e, pôsobenie EÚ bolo čo najkonkrétnejšie a najrychlejšie. Prvá expertka je predsedničkou Svetového hnutia Matiek, SHM, SHM po slovensky skratka. SHM je neguvernamentálna organizácia, ktorá bola založená v 1947 roku aby sa venovala úlohe žien v spoločnosti, ale aj v európskych e, inštitúciách. E, zdravím aj generálneho tajomníka, generálnu tajomničku SHM, pani Bombase, ktorá je tiež prítomná v sale. hneď vám dávam slovo, pani predsednička, nech sa páči. Máte 15 minút k dispozícii. Ďakujem pekne, pani Matera. Budem hovoriť po francúzsky. A na úvod by som poďakovala za príležitosť, ktorú dnes dostávam, za to, že môžem pred vami vyjadriť hlas všetkých matiek práve z tej pozície ich matiek. Budem sa snažiť byť čo najvernejšia a najkonkrétnejšia v odporúčaniach, ktoré už predrečníčky vyjadrili a ja im aj ďakujem. Ako povedala pani Matera, SHM je medzinárodná NGOčka, ktorá je nekonfesná a nepolitická a ktorá má všeobecný konzultatívny štatút v OSN. Jej úlohou je podporovať úlohu matky v spoločnosti a pri národných a medzinárodných inštitúciách ak sme v teréne predovšetkým preto, aby sme si vypočuli hlas matiek Naša prítomnosť v parlamente e, sa tiež odôvodňuje, pretože chceme dať počuť tento hlas matiek aj u, u vás, u nech sú ženami, matkami a sú matkami samoživiteľkami. Od e, vytvorenia SHM v roku 1947 pripomíname politikom a Ehm, riadiacim orgánom, aká je rozhodujúca úloha matky a materstva pre budúcnosť sveta. Z tohto dôvodu SHM Európa je partnerom v projekte, ktorý začala DG výskum Európskej komisie. Je to Family Platform a finálna správa ehm, z marca 2011 tam zadefinuje kľúčové výsledky tohto výskumu a na základe toho sa vytvoria nové európske politiky rodiny. Je to práca, ku ktorej aj vy určite aktívne prispiejete, dámy a páni poslanci. A my samozrejme k vašej dispozícii ponúkame naše znalosti z terénu. V rámci Family Platform SHM Európa dostala aj iné úlohy, napríklad vypracovanie správy o situácii matiek v Európe. Na realizáciu tejto správy a aby sme boli skutočnými hovorcami matiek a aby sme len nehovorili o matkách, tak sme urobili štatistiku online alebo anketu online, ktorej sa zúčastnilo viacej ako 11 tisíc matiek v Európe. Táto anketa prebehla od februára do augusta 2010 v 16 krajinách EÚ a v 10 jazykoch. A som šťastná, že vám že môžem teraz dať príležitosť matkám, samoživiteľkám, aby sa prostredníctvom tejto ankety obrátili na vás. Z tých 11 tisíc matiek, ktoré odpovedali, 1500 ide o matky v rodinách s jedným rodičom, teda matky samoživiteľky. Väčšina z nich sú rozvedené alebo žijú oddelenie. Jedna štvrtina nikdy nebola vydatá alebo nikdy nežila s nejakým partnerom. Asi jedna desatina z nich ide, sú vdovy. Nemali sme odpoveď od matky, ktorá by bola mladšia ako 18 rokov, takže nebudem hovoriť o veľmi mladých slobodných mamičkách. Jednomyselne uznávajú všetky ženy, ktoré odpovedali, že Eh, ten prechod v živote k materstvu, je to obrovská hlboká zmena v ich živote. Ich život sa zmenil úplne, je to obrovská zodpovednosť, obrovská výzva a niektoré matky sa niekedy cítia, že nie sú dostatočne alebo úplne pripravené, ale v každom prípade o materstve hovoria ako o veľkej radosti, eh, ktorá stojí za to. Položili sme im otázku, ktorá vás určite bude zaujímať. A síce, keby ste mohli vyslať posolstvo politickému svetu, aby e, zmelil e, váš život matky, aká by to bola výzva či posolstvo? Dostali sme veľmi veľa odpovedí na túto otázku a veľmi e, veľa z nich odpovedá rovnako. To je to, čo hovoria vám politikom matky tri hlavné témy, ktoré sú tam najviac zastúpené. Poprvé, harmonizácia práce a osobného života. Po druhé, ich obrovská potreba uznania, aby ich spoločnosť uznala, aby uznala význam úlohy matky. A po tretie, potreba, aby mali viacej času, aby sa mohli venovať svojim deťom. Začneme tými posolstvami, e, ktoré vyplývajú z tej harmonizácie odborného a rodinného života. Hovoria o problémoch s harmonizovaní ich pracovného času a školskej dochádzky, že je potrebné mať dobré štruktúry predškolských zariadení a školských zariadení, napríklad, že by boli jasle v podnikoch, o flexibilite pracovného času. Mnohé žiadajú finančné riešenia, aby mohli venovať viacej času svojim deťom Harmonizácia odborného a súkromného života podľa nich by sa nemala obmedziť len na to, že sa umožní uspokojivé začlenenie do, na pracovný trh, ale treba aj dosiahnuť to, aby spoločnosť uznala význam príspevku matiek ako takých a ich úlohy. Majú pocit, že spoločnosť ich neuznáva ako matky, žiadajú, aby ich e, podporila spoločnosť v tejto základnej úlohe, aby ich podporili aj otcovia v tej úlohe, že aby zo svojich detí urobili zodpovedných občanov. A táto úloha predstavuje špecifickú e, záťaž, ak e, sú same. Potrebujú aj dosť času na to, aby sa venovali svojim deťom. 80 z nich by si želalo, aby sa mohli celý čas venovať svojim deťom až do veku troch rokov, teda počas predškolského veku. Keď už sú v školskom veku deti až do adolescencie, ženy by chceli mať možnosť vybrať si flexibilný pracovný čas alebo čiastočný úväzok, aby to lepšie mohli harmonizovať ten svoj pracovný čas s dovolenkou a s prázdninami E, v skutočnosti tieto preferencie nemôžu realizovať, ale to len ukazuje ich e, želanie, ako dobre by chceli vykonávať svoju úlohu matky. Väčšina matiek si želá byť aktívnych na pracovnom trhu, ale tiež sa zároveň vyjadrujú, že si tiež želajú v určitom momente svojho života mať viacej času, aby sa venovali svojej rodine. Vrátime sa k tej, to je to téme cyklov života v tom posolstve politikov hovoria tiež o rozvode, o striedavej starostlivosti o deti, o tom, ako sa majú otcovia starať o deti, o tom, že je potrebná lepšia spravodlivosť, hovoria o problémoch sociálnej prekernosti, o násilí, o problémoch s bývaním, eh, prídavkoch a tak ďalej a tak ďalej. Povedalo sa, že matky samoživiteľky ich život je určite oveľa ťažší ako život matiek, ktoré sú vydaté. Ale v každom prípade majú rovnaké ciele, rovnaké ambície, rovnakú zodpovednosť pre svoju úlohu ženy a tiež potrebujú čas, aby túto hlu zrealizovali. A ten nedostatok času a predovšetkým aj finančných prostriedkov prinášajú zo sebou významný stres – Um, a potom aj tie prekerné situácie, ťažšiu finančnú situáciu, ktorá sa odráža na deťoch. Na základe týchto štúdií e, rodiny s jedným rodičom, e, tam je väčšie riziko, že budú chudobné a veľmi často ide práve o matky samoživiteľky. Máme rôzne rodiny s jedným rodičom a rozvody postihujú e, každú oblasť, každú krajinu, každú sociálnu vrstvu. A je tam jeden spoločný bod s tým rozvodom. E, rodina zaznamenáva obrovský pokles životnej úrovne, pretože jeden rodič musí sám e, ekonomicky pokryť celý chod rodiny a nemá podporu, teda tú ekonomickú podporu druhého partnera. V Európe takéto rodiny sú čím ďalej tým početnejšie. Od roku 68 až do roku 2005 podiel detí, ktoré žijú len s jedným rodičom, sa presunul zo 6 na 16 čo znamená nárast o 150 Obrovská väčšina týchto detí, 90 e, žije e, v takejto rodine so svojou matkou. Takže je súrne tento problém riešiť nielen pre matky ako také, ale pre ich deti a pre budúcnosť našej spoločnosti. Ďakujeme teda, že ste prišli s takouto iniciatívou a s takouto správou. Dámy a poslanci, viacerí vypracovávate stanoviská, ktoré sú zaujímavé a ktoré sa venujú ťažkostiam, ktorý, ktoré musia riešiť matky samoživiteľky a my vám za to ďakujeme. Pozvali ste SHM Európa, aby sme predniesli myšlienky, nápady a praktické riešenia. A tu je niekoľko z nich. Okrem nevyhnutného cieľa zvýšiť počet a predovšetkým kvalitu e, štruktúr predškolských zariadení potrebujeme aj kreatívne riešenia vo viacerých oblastiach. Spomeniem štyri finančná e, otázka DPH a rodinné príspevky, po druhé hospodárskej oblasti uznanie práce v rodine, ktorá nie je odmeňovaná, po tretie na sociálnej úrovni preventívna práca, teda zabrániť rozvodom, a predovšetkým venovať viacej času, venovať e, informovanosť tomu, aby sa otcovia e, integrovali do výchovy detí a tak ďalej. A na politickej úrovni o integrácii matiek do politických rozhodnutí na lokálnej úrovni. Začneme tými finančnými aspektami. Matky samoživiteľky ktorý, kde je riziko 2 až 3 krát vyššie než v bežnej krajine podľa krajín, tak tieto matky žiadajú zlepšenie ich situácie v materiálnej oblasti. Musíme bojovať proti chudobe týchto rodín a chceme zabrániť e, prenosu tejto chudoby cez generácie. Preto SHM podporuje e, rodinné asociácie, ktoré žiadajú zníženie DPH aby sa DPA znížilo pre produkty a služby, ktoré sú určené mm, deťom v predškolskom, e, predškolskom veku. Žiadajú, aby sa takéto opatrenia v krátkodobom aj dlhodobom horizonte aplikovali v celej Európe a vyzývajú komisiu aj radu, aby preštudovali tento návrh a aplikovali na európskej úrovni takéto kompenzácie. Išlo by o skutočnú finančnú pomoc pre všetkých rodičov a predovšetkým pre matky samoživiteľky. A bol by to aj silný signál pomoci a podpory Európskej únie rodičom, ktorí e, sami vychovávajú budúcich európskych občanov. Navrhujú tiež, aby členské štáty zrevidovali architektúru rodičovských príspevkov, aby sa umožnil prístup k týmto príspevkom hneď od príchodu prvého dieťaťa na ekonomickej úrovni. Žiadajú kreatívne riešenia, aby sa uznala práca v rodine, ktorá nie je odmeňovaná, ktorá sa často nazýva ako care. Je to celá časť ekonomiky HDP, ktoré vychádza z tejto práce, nie je ani kvantifikované, ani vyhodnotené, ani uznané tendencia, aby sa e, brali do úvahy napríklad environmentálne aspekty do HDP, ale myslíme si, že aj začlenenie tejto práce do výpočtov HDP je dôležité, aby naše spoločnosti si uvedomili, e, že je e, dôležité sa stavať, starať aj o ľudský kapitál, ktorý má samozrejme aj túto ekonomickú hodnotu uznanie, poznanie a uznanie ekonomickej hodnoty takejto práce by určite znamenalo aj finančné kompenzácie, či už prostredníctvom penzí alebo práce na čiastočný úvezok. Tiež je dôležité dosiahnuť to, aby sa otcovia venovali viacej výchove detí, hlavne v prípade e, rozvedených manželstiev E, samozrejme, e, že táto práca prináša zo sebou aj určité náklady ale, e, a má aj vplyv na jednotlivé cykly života. Je potrebné, aby sme tieto životné cykly brali do úvahy, keď sa budú formulovať aj takéto sociálne politiky, sociálny plán, finančné a ľudské náklady rozvodov, E, nemáme ešte jasne teda tieto náklady zadefinované, ale myslíme si, že je potrebná prevencia takýchto rozvodov a treba pôsobiť predbežne finančný a ľudský stres, nedostatok času pre rodinu, to všetko spôsobuje, že rodinné vzťahy sú čím ďalej tým ťažšie. V krízovej dobe Európa sa rozhodla v stratégii 2020 zdôrazňovať nielen ekonomický, ale aj sociálny aspekt a my očakávame, že v rámci tejto stratégie prídu inovatívne myšlienky a budú sa aplikovať na podporu rodín, pretože práve v takomto čase krízy sú rodiny veľmi často takým tým tlmičom alebo miestom úkrytu a z preventívnych dôvodov žiadame aj vytvorenie štúdy dobrých európskych skúseností, ktoré by uznali jednotlivé možnosti sociálnej pomoci a podporovali by aj prítomnosť a pomoc otcov v rodine. Zdôrazňujeme význam investícií, ktoré treba ešte urobiť vo väčšine členských štátov, aby sme zabezpečili decentné bývanie pre rodiny s malými deťmi. Tiež je dôležité, aby Európsky akčný plán pre podporu mobility pracovníkov bral explicitne do úvahy aj rozvody rodín a čo teda môže priniesť túto mobilitu a odstrániť negatívny dopad takýchto rozvodov. Napríklad zabezpečiť e, to, že by rodičovské príspevky alebo alimenty Eh, sa dostávali eh, do tej rozvedenej rodiny a aby to netrvalo dlhšie ako niekoľko týždňov. Pomáhať aj tomu, že ak máme mobilných pracovníkov, tak podporiť eh, zoskupenie rodiny. Európa by mala ochraňovať rodiny, aby zabránila rozvodom, pretože rodina je jasným, jednoznačným tým ohnívkom sociálnej inklúzie integrácie matiek do e, procesu politických rozhodnutí, to je tiež jedna z úloh SHM, napríklad na lokálnej úrovni vo Francúzsku. V tých ťažkých e, prímeských e, štvrtiach Paríža vytvorili sa také bunky SHM, takže matky matkám. Pokiaľ ide o problémy násilia a kriminality v týchto štvrtiach, aj tam si pomáhajú matky, identifikujú problémy, hľadajú riešenia, aj ich aplikujú. V ich spoločenstvách sa snažia zabezpečiť budúcnosť svojich detí a želajú si tiež obnoviť eh, bezpečnosť v týchto štvrtiach. Takáto práca účinným konkrétnym spôsobom priniesla výsledky a tu by som rada nechala e, vypočuť hlas všetkých matiek nezávisle od ich ideológie, aby mohli zohrávať svoju úlohu matky čo najlepšie. Na to potrebujú opatrenia, žiadajú, aby ste si to uvedomili a tiež žiadajú, aby ich spoločnosť uznala v tejto úlohe matky. Pani Matera, pani europoslankyňa, ďakujem vám, že ste mi umožnili vypočuť hlas matiek tu v Európskom parlamente. Grazie, Liedeker. Mm, ďakujem veľmi pekne, pani Lidekerk. A teraz odozdávam slovo druhej eh, rečničke, ktorá je predsedničkou Federálnej eh, asociácie Matiek a otcov samoživiteľov z Berlína v Nemecku. Toto združenie vzniklo v roku 1977 pre osamelé matky. Momentálne má asi 9 tisíc e, členov v Nemecku a zaoberá sa záujmami viac ako troch miliónov osamelých e, mužov a žien. Takže odovzdám slovo pani Peggy Libiš, ale prosím vás, vás požiadať, aby ste nehovorili príliš rýchlo, pretože e, vaše prejavy sa tlmočia, takže snažte sa tiež držať svojich 15 minút. Možno môžete hovoriť e, trošku dlhšie o pár minút, ale prosím vás, nehovorte príliš rýchlo. Ďakujem. E, ja som si pripravila prezentáciu v angličtine. Ďakujem e, veľmi pekne za pozvanie. Ja nie som prezidentkou, ako ste ma tu predstavili, ale som predsedničkou tohto združenia. Je to združenie uh, matiek a otcov samoživiteľ. Je to mimovládna organizácia, ktorá funguje od roku 1977 a v roku 2007 táto organizácia založila aj Európsku sieť mimovládnych organizácií, ktoré spolupracujú s osamými matkami a otcami. Či už sú v Španielsku alebo vo Francúzsku, v Rakúsku, vo Švajčiarsku a vo Švedsku. Snažíme sa nájsť viac organizácií v európskych krajinách. Prístup mojej organizácie Federálneho združenia osamelých matiek a otcov je pomôcť matkám a otcom, živiteľom viesť plnohodnotný život. Pomáhame im zmieriť sa so svojou chudobou a nájsť spôsob, ako môžu fungovať aj e, s malým e, rodinným rozpočtom. Takisto im pomáhame nájsť si e, miesto na trhu práce. Pripravujeme riešenia pre jednotlivých ľudí. Nie sú to riešenia typu jedno riešenie pre všetkých. Pokiaľ nedojde e, k zmene situácie v krajine, pak potom sa nezmení situácia týchto ľudí. Aká je teda situácia osamelých žien? Možno v Nemecku e, je to trošku iné, ale väčšina rodín sú úplné rodiny s deťmi, potom tam máte tých 19 až 20 rodín, ktoré nie sú úplné a 20 e, e, rodín sú rodiny, kde sú obaj rodičia, ale nie sú zasobášené. Väčšina e, rodín má jedno dieťa, zhruba dve tretiny alebo 70 a ďalších 25 majú dve deti a 6 5% má 3 a viac detí. To znamená, že väčšina rodín má jedno alebo dve deti. Hovoríme o osamelých matkách a otcovia majú zvyčajne staršie deti vo veku 10 až 15 rokov alebo 15 až 18 rokov. Tu je graf, ktorý ukazuje, v akých e, príjmových e, zónach sa pohybujú osamelé matky. zarábajú menej ako 1500 eur a majú teda dohromady menej ako 1500 eur na celú domácnosť. A tento graf takisto ukazuje, ako sa zvýšila chudoba v posledných desiatich rokoch. A vidíte napravo domácnosti s osamelými rodičmi a naľavo zase domácnosti s úplnými rodinami a vidíte, že naozaj dochádza k vysokému nárastu chudoby. Nevieme, ako tu vznikla tá jedna výnimka, ale pokúsime sa to zistiť. Aká je teda situácia osamelých matiek? Tak v Nemecku, tak ako aj vo všetkých ostatných krajinách v Európe, matky samoživiteľky sú chudobné, majú podpriemerný príjem, väčšina z nich má jedno alebo dve deti, 40% z nich sú e, nezamestnané alebo majú veľmi slabo platenú prácu a dostávajú sociálne e, príspevky ich zdravotný stav je horší než zdravotný stav vydatých žien, ktoré žijú s partnerom. Takisto aj e, zdravie ich detí je horšie. 29,3 e, týchto žien pracuje v odbore služieb, to znamená v sektore, kde zarábajú najmenej. Politika riešenia. Aby sme zlepšili situáciu osamelých matiek, e, treba analyzovať príčiny ich stavu. A v posledných rokoch sa e, spomínalo niekoľko príčin. Poprvé je to nezamestnanosť, zamestnanie na čiastočný úvezok, e, nízke príjmy, vysoké dane, nedostatok zariadení starostlivosti o dieťa a nedostatočná e, podpora poskytovaná na deti alebo teda detské príspevky. Nemecko má e, rôzne metódy, ako podporiť takéto matky. Sú to priame platby a potom sú to programy, ktoré majú pomôcť e, ženám zaradiť sa do trhu práce. Národné ministerstvo práce vytvorilo viaceré programy napríklad pre migrantov, pre e, postihnuté osoby a dlhodobo nezamestnané osoby. Je tu hlavné zamerianie na rodiny s jedným rodičom, pretože sa to týka 630 tisíc osôb, ktoré už celé roky nenašli vhodnú prácu, hoci sú strediska, organizácie, ktoré sa im venujú a pomáhajú im nájsť si prácu. Boli zavedené programy pre tých osamelých eh, rodičov, ktorí majú problém nájsť si prácu. 95% z nich sú eh, ženy. 60 miliónov eur sa minie v celej krajine na programy, ktoré majú pomôcť osamelým rodičom zaradiť sa opäť do pracovného trhu. Cieľom je zvýšiť pravdepodobnosť, že sa im podarí nájsť prácu tým, že sa zvýši individuálna konzultačná služba eh, úradov práce, ako aj podiel poskytujú si starostlivosť o dieťa. Teraz sa povedať niečo o priamých platbách. UACD pravidelne kritizuje nemeckú politiku zvyšovania príspevku na deti, pretože to nejakým spôsobom neznižuje chudobu rodín. UNICEF eh, prišiel k tým istým záverom. Nedávna nemecká štúdia z nadácie Hansa Berklera ukázala veľmi konkrétne, ako súčasné nástroje rodinnej politiky zlyhali vo svojom úsilí znížiť chudobu rodín. Jednou z hlavných príčin je, že je príliš veľa rozmanitých takýchto nástrojov. E, v Nemecku narastá hnutie mimovládnych organizácií, ktoré navrhujú zásadne zmeniť systém poskytovania podpory rodinám. E, projekty na trhu práce je niekoľko programov, ktoré fungujú už viac ako 20 rokov. Eh, Cole a Drick Miller analyzovali tieto programy, dospali k záveru a moja organizácia sa s mnohými ďalšími domnieva, že majú pravdu, že osamelé matky sa nezaradia do trhu prácu, práce, pokiaľ e, tu budú takéto obrovské rozdiely e, v rodoch. Ale znamená to, že osamelé matky majú väčšie problémy nájsť si prácu, nie preto, že sú osamelé matky, ale preto, že poprvé sú ženy a po druhé, že sú matky. Nemal by sa zavádzať jeden program za druhým, ale treba zaviesť najlepšie postupy hoci tieto najlepšie postupy a praktiky nie sú podložené nejakými štatistikami ani skutočnými faktmi. Prvé správy z bežiacich projektov ukazujú, že mnohé projekty a programy mali úspech na miestnej alebo regionálnej úrovni. To vedie k otázke, aké praktické riešenie a aká politika by dávali zmysel, e, keby naozaj malo dojsť k výraznému zlepšeniu situácie osamelých matiek. Nedávno v Nemecku vyšla prvá vládna správa o kvalite takýchto programov pre mužov a ženy. Hlavným výsledkom tejto správy je, že nemecká rodinná politika bráni mužom aj ženám dosiahnuť úspech na trhu práce. Riešením by boli stanovenie zákonnej minimálnej mzdy, stanovenie kvót pre ženy, zaviesť flexibilnú pracovnú dobu a urobiť reformu systému poskytovania príspevkov na deti. Podľa nás aj rovnosť je veľmi dôležitá otázka, pretože práve rovnosť e, rodov najviac zaostáva, pokiaľ ide o zdravie, kariéru, vzdelávanie a starostlivosť o deti. Preto sme veľmi radi, že nedávno došlo k uverejneniu e, správy a projektu Európskej komisie, ktorá identifikuje e, rovnosť za najdôležitejšiu pre dosiahnutie spravodlivosti pre rodiny. Ako chápa túto rovnosť? E, možno ju chápať tak, že každý človek by mal dostať rovnakú príležitosť e, podielať sa na živote spoločnosti na každej úrovni, každým možným spôsobom. Aký je môj záver? Rodiny s jedným rodičom nemajú veľmi dobré programy alebo projekty, ktoré by im pomohli. Zameranie sa na určité skupiny obyvateľstva e, pomôže e, analyzovať dôvody, prečo tieto skupiny obyvateľstva majú problémy, ale nepomáha to zmeniť štruktúry, ktoré spôsobujú nerovnosť. Veľmi veľa dobrých nápadov vyplýva z výskumu a politických nástrojov. Tieto nástroje e, by mali e, pomôcť jednotlivcom a my tvrdíme, že politika musí začať už dnes a v tejto chvíli. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne e, pani Libiš. Teraz dávam slovo Európskej komisii a Mariane Parasky vás e, z generálneho riadilstva pre zamestnanosť. Ďakujem ešte raz a budem stručná. E, napriek tomu sa zameriam na niektoré veci, ktoré povedali e, pani Lidekarke a Libiš. V prvom rade by som chcela povedať niečo o otázke chudoby detí. Ako som už spomínala, Stanovisko komisie k tejto otázke je také, že všetky deti by mali ťažiť z univerzálnych príspevkov a tieto príspevky sa budú zamrievať predovšetkým na tých, ktorí najviac potrebujú tieto prostriedky vzhľadom na svoju situáciu. Myslím si, že deti žijúce bez jedného rodiča a deti žijúce v rodinách s viac ako troma deťmi sú najviac ohrozené chudobou. A to by mal byť jeden z tých cieľov Potom sa spomínala platená práca alebo slaboplatená práca. Je to otázka, ktorá sa nachádza na programe jednotky pre rodovú rovnosť už celé roky. A hlavne sa to týka tých, ktorí pracujú v oblasti starostlivosti. Nielen starostlivosti o deti, ale aj o starších občanov a inak závislých občanov. A k tomu sa stále v komisii vraciame. Potom tretia otázka, ktorú som predtým ešte nespomenula, ale predsa sa len objavila minulý týždeň tu vo vašom výbore, keď ste e, prijali správu o ženskej tvári chudoby, je otázka minimálnej mzdy. A myslím si, že tu by komisia mala konať, aby sme stanovili minimálnu mzdu E, alebo minimálny príjem pre všetky krajiny s výnimkou Grécka, Talianska a Maďarska, pretože tieto krajiny už majú takýto minimálny príjem. No, vo všetkých týchto krajinách je táto minimálna mzda taká malá, že nepomáha vôbec nejakom ľuďom dostať sa z chudoby. Takže čo myslíme tým minimálnym príjmom? E, myslíme tým taký príjem, ktorý ľuďom umožní žiť dôstojne. A spomínalo sa, že prevody hotovosti nie sú všeliekom na celý tento problém. E, treba premyslieť celý model, e, ktorý by mal umožniť naplniť konkrétne potreby osamelých rodičov. Je veľmi veľa príkladov dobrých postupov. Chcela by sa napríklad spomenúť projekt Gepetto, tento projekt vznikol poprvý raz vo Fínsku, potom vo Francúzsku a mnohých ďalších krajinách. Máte tam zariadenie starostlivosti o dieťa, ktoré fungujú 24 hodín denne. Rodičia tam môžu dostať podporu. Takisto by som chcela zdôrazniť význam uznania úlohy rodín pri výchove detí. Ja sama som matka a väčšinou hovoríme, že škola by mala robiť toto, škola by mala robiť tamto. Nie, my sme rodičia a my e, by sme mali prevziať svoju zodpovednosť ako rodičia. No a v neposlednom rade by som chcela oznámiť, že v rámci tejto platformy EU proti chudobe sa predpokladá, že e, vydáme odporúčanie týkajúce sa boja proti chudobe detí. E, toto odporúčanie by sa malo prijať v roku 2012. To sú teda hlavné otázky, na ktoré by mohla komisia reagovať v tejto rozprave. Ešte raz sa chcem poďakovať parlamentu, že sa posiel do tejto iniciatívy a dúfame, že tieto iniciatívy budú ďalej pokračovať. Ďakujeme. Ďakujem, určite to urobíme. Ďakujeme Európskej komisii a teraz e, dáme možnosť kolegom, aby položili svoje otázky na našich expertov. Ako prvá Ilda Figueredo, ktorá je tieňovou spravodajkyňou GUE. Nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, že som prišla trochu neskôr, ale mala som problém s lietadlom, pretože aj teda aj lietadlo prišlo neskoro. V každom prípade táto téma je veľmi dôležitá, pretože pokiaľ ide o diskrimináciu žien a predovšetkým slobodných matiek, matiek samoživiteľiek. Diskriminácia nadobúda v tomto konkrétnom spektre veľmi znepokojivé aspekty, či už ide o matky, ktoré pracujú, alebo o ženy, ktoré sú nezamestnané a ktoré majú malé deti. A ja poznám veľmi veľa prípadov, kde sa tieto situácie stávajú skutočnou drámou. Pokiaľ ide o súčasnú situáciu, kde v niektorých krajinách, ako napríklad v Portugalsku, samozrejme túto situáciu najlepšie poznám, ale aj v Španielsku, Írsku, Grécku alebo v iných krajinách, kde narastá chudoba, kde dochádza k škrtom v sociálnej oblasti, kde dochádza škrtom e, v rodinných prídavkoch a tak ďalej. A to všetko postihuje matky samoživiteľky, matky, ktoré zarábajú veľmi málo peňazí, ktoré majú prekérnu prácu. To je naozaj dramatická situácia. Minulý týždeň sa konalo stretnutie Agora o, o chudobe a rôzne organizácie nás požiadali nás, europoslancov, aby sme našim kolegom postupili to pohoršenie, e, ktoré vyvoláva čím ďalej tým horšia sociálna situácia, čím ďalej tým väčšia sociálna nerovnosť, chudoba, ktorá postihuje predovšetkým tie e, jasné najzraniteľnejšie skupiny ženy a deti alebo mladých ľudí. Miera nezamestnanosti mladých ľudí v niektorých krajinách presahuje až 40 a teda táto situácia je dramatická a žiada celú našu pozornosť. A ja sa snažím urobiť to, čo som E, im prislúbila. Teda prenášam túto ich vyjadrenie pohoršenia e, o stave v EÚ, o EÚ, kde e, narastá chudoba a to chudoba, ktorá postihuje práve takéto sektory, také sektory, o ktorom dnes hovoríme, o tej sociálnej skupine, teda o ženách, ktoré žijú same, ale môžeme hovoriť aj o starších ženách. Pretože väčšina uh, ľudí tretieho veku alebo starších v dôchodkovom veku sú ženy, majú veľmi nízke penzie, pretože mali veľmi nízke platy predtým, pretože mali prekernú prácu, ale aj preto, že e, počas svojho života e, boli e, viac či viac razy na materskej dovolenke a podobne. Skončil sa práve Európsky rok boja proti chudobe a zároveň konštatujeme, že E, úroveň chudoby v Európe narastá a predovšetkým e, nestačí sa len pozerať na nejaký európsky priemer alebo čísla, ale treba si uvedomiť, za týmito číslami sú situácie krajín, ktoré sú bohaté, ktoré majú hospodársky rast a ktoré istým spôsobom zmierňujú číselne tú obrovskú drámu chudobnejších krajín, kde, nachádza, kde dochádza k tomu väčšiemu počtu takýchto tragických situácií. Teda ja by som poukázala práve na to, že situácia sa zhoršuje, že čím ďalej tým väčšia sociálna nerovnosť. A ten balíček ekonomickej správy, tak ako bol prijatý, ja si myslím, že túto situáciu ešte zhorší, pretože vôbec neberie do úvahy princípy solidarity, neberie do úvahy otázky sociálnej a ekonomickej inklúzie a začlenenosti, neberie do úvahy otázky chudoby, nezamestnanosti. A z tohto dôvodu a preto e, a ešte navyše e, v tých ekonomických plánoch a v tomto balíčku nie je vôbec ani ten rodový prístup. Preto ma veľmi znepokojuje, táto diskusia a táto situácia. A preto by som e, rada tu vyjadrila tieto obavy, toto pohoršenie, e, to upozornenie, ktoré nám vyjadrili sociálne organizácie, ktoré sa zúčastnili tej iniciatívy minulý týždeň v Európskom parlamente. A bolo by dobré, keby sa k tomu vyjadrila aj Európska komisia, ale ľudia už hovoria, že už majú plné reči slov, čo potrebujú sú konkrétne činy. Preto potrebujeme konkrétne opatrenia. Minimálna zaručená mzda na európskej úrovni príde nejaký návrh. Je to, toto je niečo veľmi dôležité pre takýchto ľudí, aby sme bojovali proti chudobe, chudobe žien, aby sme bojovali proti chudobe detí, to sú konkrétne otázky, ktoré ja kladiem a ktoré na vašu úvahu. Ďakujem, pani Figueiredo. A na 5 minút pani Luling, nech sa páči za EPP. Merci, Ďakujem, pani predsedajúca. Mám niekoľko veľmi presných otázok na rečničky. Prvá, prvá rečnička Predsednička SHM hovorila o kreatívnych riešeniach, hovorila o DPH a ja by som sa spýtala, ako ona si predstavuje toto kreatívne riešenie v DPH. Viete, že keby boli pravidla na európskej úrovni, máme minimálne miery, máme znížené miery ktoré členské štáty môžu alebo nemusia aplikovať. Myslím si, že v Anglicku je aj výnimka z DPH pre niektoré e, tovary, pre detské topánky a podobne. Ako vy teda vidíte to vaše kreatívne riešenie v DPH? Hovorili ste tiež o tom, že by bolo potrebné brať do úvahy pri výpočte HDP tú neodmeňovanú prácu predovšetkým žien. Ale ako chcete túto prácu kvantifikovať? Napríklad v krajinách, kde miera zamestnanosti žien je nižšia, tak tam by došlo k nárastu HDP a viete, že mnoho dávok, príspevkov a platieb členských štátov do EÚ, do zdrojov EÚ Ide o príspevky členských štátov do rozpočtu spoločenstva, vychádzajú z HDP a takouto požiadavkou by ste istým spôsobom postihli alebo poškodili členské štáty, kde táto neodmeňovaná práca je najrozšírenejšia. Tiež ste hovorili o platení rodičovských príspevkov alebo alimentov matke. Podľa mňa to je v niektorých krajinách je evidentné. Tieto rodinné príspevky sa vyplácajú mesačne a matke. Ale je možné si samozrejme vymieňať dobré skúsenosti a hovorili ste o organizácii služie predškolských zariadení. Ja si myslím, že tu netreba objavovať Ameriku. V 80. rokoch už sme urobili správy a predložili Európskej komisii o organizácii takýchto predškolských zariadení a to stále platí. Nemusíme nič e, robiť od znova, od nuly, pretože ak odporúčania týchto sieť by sa aplikovali, keby sa boli aplikovali, tak už by sme mali oveľa lepšie infraštruktúry ako teraz. Hovorili ste aj o nejakých štruktúrach 24 hodín denne, nejakých služieb alebo školských, predškolských zariadení alebo starostlivosti. Myslíte si, že by to bolo dobré a ako by ste to chceli financovať? A pokiaľ ide o úlohu matky, žiadali ste viacej času Eh, aby sme brali do vahy životné cykly, ale aj viacej práce. Ja si myslím, že to, čo žiadate, je vlastne nemožné. A preto kladiem otázku, ako chcete toto financovať. Pokiaľ ide o štatistiky a pokiaľ ide o chudobu, pretože všetky štatistické údaje treba sledovať veľmi podrobne a pozorne, pokiaľ ide o chudobu v mnohých členských štátoch, napríklad v Luxembursku. Ja som z Luxemburska, ten, kto je chudobný v Luxembursku, ak prejdete hranicu do Lotrinska, tak tam je už v Lotrinsku je celkom e, dobre finančne zabezpečený, takže na tieto štatistiky treba dávať pozor. My máme veľmi vysokú minimálnu mzdu, aj životnú úroveň, ktorá je oveľa vyššia a pre tých nekvalifikovaných pracovníkov je takmer 1800 eur mesačne a v Nemecku je minimálna mzda, tam by ste sa s ňou dohadovali a určite by ste E, nechceli hovoriť, by nebolo možné tam v Nemecku nejakých 800 eur minimálna mzda a niektorí europoslanci žiadajú minimálnu zaručenú mzdu na európskej úrovni. No ale keď to žiadame, tak musíme vedieť, o čom hovoríme. Nie sme jednoducho rovnakí, nemáme rovnaké situácie vo všetkých členských štátoch, takže treba si dať pozor a nerobiť utopické požiadavky ktoré vôbec neslúžia a neposlúžia ženám. A ešte jedna otázka na nemeckú expertku, pretože viem, že v Nemecku je teraz veľká diskusia, čo treba vlastne robiť. Buď platiť príspevky, či treba dávať peniaze, alebo služby. Ja si myslím, že každý by si mal vybrať a rozhodnúť, ale je jasné, že peniaze, ktoré skutočne prichádzajú k našim deťom prostredníctvom služieb, aj my sme v Luxembursku dali veľmi vysoké príspevky rodinám a tam sa tiež treba pridržiavať rozumu a že tiež musíme vychádzať z princípu subsidiarity, takže tam nie one size fits all, teda nemôžeme jeden meter aplikovať na všetkých. Ďakujem. A teraz má slovo pani Thompson. A poprosila by som kolegyňu, aby rešpektovali rečnícky čas. Všetkým ďakujem pekne za toto vystúpenie, pretože to bolo veľmi zaujímavé, čo ste povedali o tom, že ste, je to o, o to, aby, človek, aby žena aby bola matka, ale preto je od situácie matky živiteľky veľmi zložitá. Teraz sa mi páčil príspevok pani z Nemecka jedny, ženy z Nemecka majú jednu z najhoršiu situáciu z hľadiska um, pracovného trhu. Sú väčšinou um, ženy v domácnosti, starajú sa o deti. A e, teda byť e, zamestnancom v Nemecku to nie je to isté. Takisto je rozdiel, že či ste zamestnaná žena niekde v nejakých slu- sociálnych službách, alebo byť zamestnancom vo Volkswagene, kde to všetko sú len sami muži. Čiže kde sa nachádza riešenie? V niektorých krajinách v Európe možno um, majú minimálny no mzdu. My podporujeme napríklad uh, za minimálnu uh, minimálny príjem, ale nepodporujeme myšlienku minimálnej mzdy. Minimálneho príjem to takisto môže byť rôz, rôzne v rôznych krajinách ale podporíme vás s tým návrhom minimálnej mzdy. Ale myslím si, že máte aj v Nemecku minimálny príjem, tam máte Hartz 4. Um, ehm, sociálne dávky, ale situácia, ak sa zlepší situácia žien na pracovnom trhu, to bude mať vplyv, pozitívny vplyv na uh, E, matky živiteľky samozrejme sladiska. Čo sa týka e, vývoja rodiny, e, budeme svetkami stále menej úplných rodín v budúcnosti, pretože to súvisí, súvisí s celkovou demografiou. Um, pretože situácia dnes je taká a stále viac sa to vyvíja týmto smerom, že vo veľkých mestách stále vidíme viac žien než mužov a vo vzdialených E, regiónoch vidíme viac mužov než žien. A v 70 70 e, e, žien, ktoré končia vysoké školy, respektíve 70 absolventov sú ženy a potom sú vzdelané ženy, ktoré e, si nevedia nájsť muža, pretože muži nemajú vzdelanie, nezoberie si vysokoškolsky vzdelaná žena stolára, tak potom radšej sa nechá umelo oplodniť. A sú aj také štúdie, kde existujú že keď ste teda samo, matka samoživiteľka, môžete vyplniť, ale ak ste ak ste adoptovali dieťa alebo ste sa rozhodli, že budete samatka, samoživiteľka, nemáte nárok na dávky ako iní, um, sam, iní samoz, rodičia samoživiteľia. Toto je nový trend, že niektoré ženy sa jednoducho rozhodia, rozhodnú budúcnosti pre takýto spôsob života. A to, čo ste povedali o Taliansku, niektorí z vás, že namiesto toho, aby štát sa o to staral, má sa postarať rodina. Nož keď som bola mladá, stretla som jednu ženu z, z Chile eh, v Dánsku, ona bola utečenkyňa a bola spoj- prišla do Dánska v rámci spájania rodiny s manželom a kým prišla, sa manžel oženil s inou a ja som sa jej pýtala, že prečo sa nevrátiš späť do Čile, kam si prišla, v tvojej rodine. A ona povedala, potom by zase som sa dostala pod kontrolu mojho otca. A bez muža jednoducho v, naš, mojej krajine si nemôžeš byť nič. Musíš byť pod kontrolou otca, brata alebo niekoho, a myslím si, že aspoň ženy v Európe by mohli mať možnosť, že či budem e, pod kontrolou alebo budem e, mať vzťah so štátom alebo vzťah s otcom, bratom a podobne. Takže preto by bolo lepšie mať príspevok od štátu a nie od bývalého manžela. A toto by sa mohla tá samotná žena rozhodnúť. Ďakujem pani Thompson. A teraz dám slovo expertkám na záver. A mám dobrú správu, máme len 10 minút. Na úvod pani predsednička SHM. Nech sa páči, pani Liderkerk. Je vais répondre d'abord à, à Madame Luling. Euh, Chcem odpovedať e, to, čo som urobila toto vystúpenie. Snažila som sa povedať to, čo povedali matky prostredníctvom ankiet, workshopov a práce v teréne, ktorú robíme, takže som predovšetkým e, v tých požiadavkách o viacej času a v tom, že aké je problematické harmonizovať pracovný a osobný život v tých životných cykloch a to, že matky si želajú pracovať viacej, keď sú deti väčšie a menej, keď sú deti menšie. Snažila som si prečíta, vám prečítať a informovať to, čo nám hovoria matky. A oni hovoria o úlohe matky e, veľmi angažovane. Pre nich je to priorita. To neznamená, že nechcú pracovať, treba uznať, že sú momenty v živote, kde pre nie je dieťa významnejšie ako rodina. A potom v určitom životnom cykle je to zase práca. To sú želania. Je samozrejme, že v skutočnom živote matky nemôžu robiť to, čo by si želali, pretože život tak jednoducho nefunguje. Preto som hovorila o kreatívnych riešeniach DPH, je požiadavkou, ktorá bola predložená aj e, politikom. Boli tam rôzne komentáre, ktoré hovoria, my vychovávame deti pre Európu budúcnosti, stojí nás to veľmi veľa a nikto nám nepomáha. To sú komentáre, ktoré počujeme. Ja nie som odborníčka, neviem akým spôsobom, akým mechanizmom, či už je to Európska komisia, rada alebo kto, ako môžu urobiť nejaké odporúčania a či členské štáty to budú podporovať alebo nie. Ale takýto signál by mal obrovskú silu aby to signál pre rodiny, že pripisujeme význam e, vašej rodine, vašim deťom. Vieme, že máte problémy pri ich výchove, že ste prebrali zodpovednosť, ale my, spoločnosť, sme si vedomi toho, aké služby vy poskytujete. No, tie kreatívne riešenia, samozrejme, ja ich nemám, nemám nejaký zázračný liek, ale obraciame sa na tie organizmy, ktoré by to mali urobiť kvantifikovať tú neodmeňovanú prácu. Potrebujeme štúdiu, štúdiu vyhodnotenia takejto práce. Už sa to veľmi e, zriedkavo síce ale urobili, urobilo, ale e, mali by sme to kvantifikovať a mali by sme nájsť nejaké línie, ktoré by potvrdili význam tejto práce nie ide len o to, aby sme poznali tú hodnotu, ale aj uznali túto hodnotu alebo cenu tejto práce. Je veľmi dôležité a teda dojímavé, keď vidíme, keď matky konštatujú, že nikto neuznáva našu prácu, že sa zle cítime, nie len, že by boli označené, e, teda ocenené ekonomicky, to by pre nich bolo veľmi hodnotné, možno, že niekedy v budúcnosti budú aj nejak finančne, odmenené na základe reality a na základe možností krajín. Teda ja som nehovorila o rodičovských príspevkoch matkách, e, matkám ani o 24-hodinových zariadeniach, to hovoril niekto iný. A pani Thompson povedala, že rodiny, matky predovšetkým žiadajú tie možnosti, aby sa mohli venovať viacej svojim rodinám, ale nie za nejakých ťažších okolností žiadajú jednoducho viacej času, aby sa mohli venovať svojim rodinám. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem a na záver dáme slovo aj pani Libich. Teraz budem hovoriť po nemecky. Chcela by som sa vyjadriť k trom bodom. Najprv sa chcem venovať tej téme veľkej spoločnosti, ktorá sa tu spomínala. A bola to uh, pani z Európskej komisie, ktorá to spomenula. Neviem, či ste mysleli tým, že sa deťom poskytne istota, základná istota, pretože na to sa klade stále väčší dôraz v Nemecku. E, chceme konkrétne poskytovať 500 eur na dieťa, bez ohľadu na to, v akej rodine, či v úplnej alebo neúplnej dieťa žije, bez ohľadu na to, koľko rodičia zarábajú. E, potom to vyrovnanie má prebehnúť cez daňový systém, to znamená, že e, rodičia ktorí zarábajú viac, budú platiť do tohto systému. Uh, istoty pre deti, alebo budú mať vyššie dane. Ide o to, že treba prevziať zodpovednosť aj za nasledujúcu generáciu, teda za deti. E, pre matky a otcovokú spoločnosť možno e, takzvané medzigeneračné vyrovnanie by sa mohlo uskutočniť znížením e, príspevkov na sociálne zabezpečenie. To je len taký nápad. E, potom druhá téma, ktorej sa chcem venovať, je ako to vyzeráte medzi organizáciami, ktoré bojujú proti chudobe v jednotlivých štátoch. Musím povedať, že my sme taká organizácia, ktorá bojuje proti chudobe a máme sieť e, v celej Európskej únii a my žiadame o zníženie chudoby a o zavedenie opatrení na zníženie tejto chudoby. Chceme, aby aj politika bola orientovaná viac na ženy, aby sa formulovali takéto konkrétnejšie požiadavky zamerané na ženy. Potom tretia téma sú peniaze a dávky, ako to bude teda s tými minimálnymi dávkami? No už musím povedať, že toto je otázka ľudských práv. E, je to otázka práva na dôstojný život, pretože tento minimálny príjem má zabezpečiť človeku dôstojný život. Ústavný súd v Nemecku sa venoval tejto otázke, e, označil potreby na vzdelávanie za to minimum, čo človek potrebuje na dôstojný život. A treba zaviesť taký systém, kde každý človek bude mať právo na dôstojný život a toto právo by mali mať všetci a keď hovoríme o deťoch, tak to znamená, že aj autonómia detí, ale aj rodičov musí byť zachovaná. Musí byť zachovaná autonómia rodičov a v tom, aké opatrenia zvolia pre svoje deti. Určitý počet týchto opatrení bude k dispozícii pre rodičov a štát bude podporovať a poskytovať finančné prostriedky na tieto opatrenia tohto ohľadu je veľmi dôležitá spolupráca s organizáciami, ktoré bojujú proti chudobe, pretože majú spoločnú e, platformu. Pre nás je však dôležité brať do úvahy aj práva detí a práva žien, keď hovoríme o boji proti chudobe. Ďakujem. Vám tak eh, Ďakujem pekne za tieto odpovede na otázky, ktoré tu boli položené. Pani Pereska, máte slovo. Ja by som chcela doplniť ešte niečo k tomu, čo povedala som o službách. Myslím si, že je to nevyhnutné, pretože mm, nemalo by to byť obmedzené iba na e, služby detskej starostlivosti, ale dôležitá vec je aj otázka bývania, pretože väčšina týchto rodičov býva v sociálnych bytoch a musia platiť aj nájomné a to má veľký vplyv na ich e, životné podmienky alebo ich životnú úroveň. Aj takisto to má vplyv na tie deti. A potom ďalšia vec, ktorá je dôležitá, ďalšia služba, ktorá je dôležitá, je zabezpečiť e, pomoc e, Mm, s matkám samoživiteľkám, ktoré si hľadajú prácu. Viem, že tu v Bruseli je program, ktorý je zameraný práve na matky samoživiteľky, ktoré si hľadajú buď prácu alebo odbornú prípravu alebo vzdelávanie. A za počas tohto je mi ponúknutá starostlivosť o dieťa a takisto je tu veľká možnosť ako napríklad Európska sieť eh, boja proti chudobe, tí sa takisto venujú týmto otázkam, napríklad prístup k energii, aj energetická chudoba, to je tiež napríklad aspekt, ktorý má rôzne eh, účinky na neúplné rodiny a ich deti. Čiže je množstvo vecí, ktoré by sa dali uskutočniť z hľadiska zlepšenia prístupu k službám. My si takisto myslíme, že otázka nie je len otázka minimálnej mzdy, ale skôr otázka toho minimálneho príjmu, tak ako spomenula pani dánska poslankyňa. Myslím si, že existujú štatistiky, ktoré sú k dispozícii a takisto je tu cieľ znížiť mieru chudoby do roku 2020 ale je to opäť číslo, ktoré by členské štáty môžu použiť ako chcú, pretože sú tam tri ukazovatele, ktoré, podľa ktorých sa to bude počítať alebo ktoré sa započítajú pre v rámci výpočtu zniženia chudobu. Takže si myslím, že je tam dosť veľký manevrovací priestor a myslím si, že v rámci záverečných slov by sme mohli povedať, že existuje, že už to je úspech, že máme cieľ, že chceme znižiť chudobu v Európe, ale teraz musíme zistiť, akým spôsobom sa to bude môcť uskutočniť. Ďakujem pekne. Predsedajúca, ďakujem pekne za tento doplnok. Teraz je na mne, aby som dala slovo spravodajkyni pani Matere ktorá zhrnie toto vypočutie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým teda spravodajkyniam a Najdôležitejšie z toho všetkého je poskytnúť eh, rýchlu a matateľnú pomoc eh, matkám, samoživiteľkám. Dnes sme počuli množstvo príspevkov, ktoré sa týkali podobných problémov a určitých problémov ktoré so sebou navzájom súvisia. Súvisia aj s témou chudoby detí. Budeme mať pravda, že aj veľkú možnosť o tomto diskutovať v rámci výboru, kde sa sústredíme na prácu ktorá sa bude musieť uskutočniť pri príprave stanoviska, príprave správy. Chcela by som poďakovať všetkým poslancom, ktorí tu sa vyjadrili, ale aj expertom, Mm, je to veľmi zaujímavé a dôležité pre mňa, aby som si pozna, že som si poznačila všetky, všetko to, čo ste povedali a vlastne už začnem hneď dnes pracovať na svojej správe, takže ma veľmi teší a tešia všetky vaše úžasné príspevky. Myslím, že keď chceme bojovať proti respektíve bojovať za rodovú rovnosť, tak musíme vziať do toho všetky aspekty, sociálny trh, sociálny štát, eh, podmienky, eh, diskrimináciu na báze pohlavia, musíme vziať do úvahy sociálno-demografické um, po, situácie, takisto musíme zistiť, čo alebo na akej báze takéto diskriminácie vznikajú, takisto e, či sú sociálne dávky nepostačujúce, ďalej neschopnosť zladenia um, rodinného života s pracovným, ďalej ten, čo robiť v prípade nízkeho jedného príjmu. Toto všetko sú otázky, ktoré potvrdzujú to, že neúplné rodiny s jedným rodičom sú veľmi rýchlo, alebo sa môžu veľmi rýchlo dostať eh, do situácie chudoby. takisto sme počuli aj z príspevkov, že štatistika tiež môže pomôcť pochopiť túto situáciu alebo lepšie vidieť situáciu, pretože poskytnuté, poskytuje informácie, hodnotné informácie, ktoré um, môžu byť poskytnuté parlamentu a my sme parlament, ktorý zastupuje 27 členských štátov, kde sú situácie rôzne a my takéto štúdie a takéto informácie potrebujeme. Dnes sa nám podarilo už naznačovať rôzne spôsoby riešenia, či už to je podpora poskytovania pomoci deťom, určitých e, ekonomických dávok alebo flexibilnú možnosť zamestnania a podobne. Takisto o možnosť starostlivosti o deti aj počas prázdnin. Takisto musíme zvýšiť právnu zodpovednosť e, otcov. Takisto nie len, že musia platiť, ale už ani, aby boli viac zúčastnení v procese e, výchovy detí. Takisto sme počuli, že ak e, sa rozíde e, manželský pár, tak e, sa zhoršuje situácia nielen, situácia nielen matiek, ale aj detí. Niekedy majú nedostatok prístupu k službám, niekedy sa nevedia integrovať do toho sociálneho priestoru a nedokážu aktívne sa zúčastňovať svoje úlohy spoločnosti. Keď tu hovoríme o raste a strategii 2020. Hovorí sa tam o mladých ľuďoch. Ja som členkou výboru pre rozpočet a tam sme navýšili prostriedky na stratégiu 2020, ktorá sa zameriava práve na mladých ľudí. Avšak žiaľ, dnes sme boli svedkami toho, že koľko rôznych prekážok existuje my e, zastupujeme občanov a žiaľ sme svedkami takého veľkého množstva rôznych prekážok a veľmi ťažko je z toho vyvodiť účinný príspevok. Ja som veľmi poctená tým, že som podpredsedníčkou a my všetky tu sme ženy, ako som povedala na začiatku, chceme byť pragmatickými. Chceme sa dívať na ciele a na to, ako sa tieto ciele dajú dosiahnuť, dajú splniť. No už nebudem veľmi dlho rozprávať. Samozrejme, ešte by som mohla povedať oveľa viac. Ale myslím, že čas uniká a mali by sme sa pomaly blížiť k záveru. Takže ja som si poznačila všetko, čo dnes bolo povedané. Hneď začnem pracovať na správe. Chcela by som poďakovať všetkým vám, ktorí ste sem dnes prišli. Chcela by som poďakovať aj našim poslancom, kolegyňam. A myslím, že môžeme týmto skončiť schôdzu a želám vám pekný večer. Predsednička. Ja by som chcela poďakovať teda pani Barbare Matere Pani Matere. Ehm, ona takisto pracuje aj, máme Mavemila práce, pracuje v výbore pre rozpočet a tak ďalej, ale chcela by som povedať, že najdôležitejšie investície, ktoré do budúcnosti uskutočníme, sú investície do detí. A myslím si, že keď uznáme um, úlohu detí, ich dôstojný život a takisto ich ehm, práva, tak e, musíme všetkým deťom dať rovnakú príležitosť e, vytvoriť teda takú spoločnosť, to by teda, vytvoriť takéto spoločnosti, to by bolo najlepšie investície, ako by sme kedy mohli urobiť. Takže myslím si, že je dobré, že v takomto duchu uzatvárame tú dnešnú diskusiu, že deti a ich príležitosti rozvoja budú v centre našej pozornosti. Takže sa budeme tešiť na spoluprácu s pani Materou aj s dieľnými spravodajcami, aby správa bola čo najlepšou správou, pretože je to veľmi dôležitá otázka pre budúcnosť. Takže budeme pokračovať ďalej v práci. Som veľmi rada, že sme dneska túto možnosť mali. Ehm, vypočuť si skúsenosti a vedomosti našich odborných čok, expertiek Takisto by som poďakovala zástupkyni komisie za to, že takisto prispela do našej diskusie. Ešte by som poďakovala pani Matere sekretariátu, ktorý tvrdopracoval na tom, aby bolo toto veľmi zaujímavé vypočutie bolo možné a predsedajúca napokon ďakuje tlmočníkom za to, že umožnili komunikáciu. Ďakujem pekne.